Good morning everybody. Good morning colleagues. I will, uh... Dobré ráno želám všetkým. Dobré ráno, kolegovia. Dovolte, aby som začala s rokovaním, pretože máme dnes e, dosť nabitý program a je lepšie už e, nestrácať žiaden čas. E, ja budem najbližších 15 minút predsedať schôdzi, kým príde predseda predsednička výboru. Dostali sme práve informácie, že, za, že včera e, teroristická organizácia ETA zastrelila francúzského policajta a my veľmi e, ľutujeme túto, e, túto smrť a chceli sme vyjadriť úprimnú sústrasť rodinným príslušníkom. Toto som chcela oznámiť na úvod. Môžeme teda prejsť k prvému bodu programu. A už ste prišiel, pán predseda. Dobrý deň, milí kolegovia, ďakujem vám a ďakujem Kinge Gal za to, že ma zastúpila na začiatku schôdze, pretože ja som musel nejakú povinnosť si splniť. Takže začneme našu prácu. Vidíme, že program je taký istý plný ako vždy, ale Dovolte mi, aby som dnes predsa len spomenul tento bod, ktorý sme si na dnes stanovili na začiatok našej práce o 9. To je bod číslo 11. A dovolte mi, aby som e, vás ubezpečil ešte dopredu, že každý a každá členka výboru LIBE, e, ktorý E, sa zaoberajú otázkami spravodlivosti a e, vnútornej bezpečnosti. Dúfam, že všetci sa pridáte ku mne a odsúdite kriminálny atentát, ktorý dnes ráno ukončil život jedného francúzskeho policajta. E, aktérmi tohto atentátu boli členovia teroristickej organizácie ETA. Tento atentát si skutočne zaslúži rozhodné odsúdenie nášho výboru LIBE a ako viete, všet, zaslúži asi takéto od, odsúdenie všetky teroristické kriminálne atentáty proti e, životu občanov. V tomto prípade išlo o e, príslušníka bezpečnostných síl e, a vlastne demokraticky legitímnych inštitúcií, e, ktoré sú na to, aby e, vlastne postihovali zločin, terorizmus a vlastne tento človek položil, obetoval svoj život za ochranu slobody nás všetkých. Takže prosím vás, e, súhlasíte, aby v dnešnej zápisnici takisto figurovalo odsúdenie tohto atentátu. Dúfajme, že to odsúdi aj plénum Európskeho parlamentu na budúcej plenárnej schôdzi a my samozrejme podporujeme všetky demokraticky e, vytvorené bezpečnostné zložky EÚ, e, ktoré bojujú proti organizovanému zločinu a proti všetkým formám terorizmu. A dovolte mi vyslať aj posolstvo solidarity voči rodine, obete a voči všetkým rodinám a príbuzným terorizmu, pretože oni si zaslúžia naozaj e, hlbokú solidaritu nás, ostatných občanov, ktorí využívame e, túto slobodu a občianske slobody, ktorým e, terorizmus hrozí vo všetkých formách. Takže v tejto chvíli dovolte, aby som pristúpil k bodu, ktorý oznámila naša kolegyňa Kinga Gál. Je to bod číslo 11. Správa o oznámení komisie komentárny prístup k prevencii prírodných a človekom spôsobených katastrof. Sme vyzvaní, aby sme zvážili návrh stanoviska a spravodajcom tohto, spravodajkyňou tohto návrhu stanoviska, pokiaľ ja viem, e, Zatiaľ ešte táto správa nie je k dispozícii vo všetkých úradných jazykoch Európskej únie, preto by som navrhol, aby sme predložili stanovi- termín na predloženie um, pozmeňujúcich návrhov do konca tohto týždňa, teda marc, 19. marec 12 hodín. Bude termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, aby sme potom mohli hlasovať eh, o návrhu stanoviska na našom rokovaní v apríli, 7. apríla 7. apríla. Takže teraz si vypočujeme stanovisko správodajky ňu, pani Dopulu. Máte slovo, nech sa páči. Dobré ráno, pán predseda. Dobré eh, ráno želám všetkým. Zdieľam váš názor k teroristickému útoku a tiež by som chcela vyjadriť svoju úplnú sústrasť eh, rodinným príslušníkom. Milí kolegovia, eh, nedávny návrh komisie k prístupu spoločenstva k prevencii prírodných a človekom spôsobených eh, katastrof je veľmi dobre načasovaný, pretože ehm, počas posledných rokov, rokov aj tohto roku sme stále svetkami rôznych prírodných katastrof po celom svete aj v Európe. Počas poslednej plenárky v Štrasburgu sme aj schválili ehm, postup k prírodnej katastrofe v Madejre. A my potrebujeme holistický ale prístup v Európe ku zvládaniu takýchto katastrof. Obsah e, tohto dokumentu komisie e, sa sústreďuje na prevenciu prírodných e, katastrof. Ako členovia výboru LIBE skladieme osobitný dôraz na ustanovenia, ktoré sa týkajú ochrany osobných práv a prípadov porušenia ľudských práv, práv počas takýchto prírodných a antropogenných katastrof v mene výboru Líbe navrhujem návrh stanoviska. Žiaľ, tento návrh stanoviska bol k dispozícii len dnes a včera popoludní až e, a nie vo všetkých jazykoch, preto navrhujem, pán predseda, aby sme neprekladali na spodmenujúce návrhy do 19. marca a ak by sa to dalo odložiť do 12. apríla, E, s tým, že by sme potom hlasovali vo výbore, alebo že sa bude hlasovať vo výbore NB 3. a 4. mája. Čiže v zásade aj tak máme času dosť a týmto spôsobom by sme zabezpečili možnosť, e, demokratickú možnosť členov členom našho výboru, aby mohli um, seriózne pristúpiť k tomuto stanovisku a mali dostatok času. Ehm, myslím si, že táto správa je mm, správa čo eh, ho je dobrá správa a podľa môjho názoru ehm, pripravila som niektoré návrhy, o ktorých by som nechcela teraz hovoriť detailne, lebo viem, že nie každý si mohol túto prečítať. Chcela by som sa dotknúť iba niektorých bodov. Eh, predovšetkým vítame eh, zapojenie Európskeho parlamentu do vývoja ehm, politík v rámci Lisabonskej smluvy. Po druhé, zdôrazňujeme dôležitosť e, aktívnych diskusí medzi európskymi inštitúciami a viacerými zúčastnenými stranami vrátanie mimovládnej organizácie ostatnými členmi občianskej spoločnosti. Po tretie, zdôrazňujeme, že princíp nediskriminácie musí byť vo, zakotvený vo všetkých ustanoveniach. E, po štvrté, sme za to, aby sme neustále monitorovali e, situáciu, tak aby sme zabránili počas katastrofy k akýmkoľvek, akýmkoľvek zneužitiam e, trestnej činnosti, e, sexuálnemu zneužívaniu a podobne. Po piaté, vyzývame komisiu, aby prijala také normy, ktoré sú potrebné pre zabezpečenie humanitárnej pomoci v prípade e, prírodných antropogénnych katastrof. Po šieste naliehame na komisiu, aby e, pripravila jasné priority pre riešenie e, situácie v prípade katastrofy, katastrofy v akýkoľvek krajine. Po siedme, chceli by sme, e, aby čo najskôr bol zavedený systém rýchleho varovania, ktorý by mal byť sprevádzaný aj vzdelávacími programami a takisto aj šírením osvety u verejnosti. Po 8. sme za vytvorenie strediska pre pozorovanie alebo sledovanie katastrof v rámci EÚ, ktorý by zhromažďoval všetky údaje o dôvodoch a príčinách takýchto katastrof. Po 9 zvažujeme, že musíme zabezpečiť multidisciplinárny mechanizmus k tejto otázke, aby sme zabezpečili e, šírenie najlepších osvedčených postupov. Po desiaté, e, chcela by som zdôrazniť význam úlohy stáleho výberu pre medzinárodnú spoluprácu, ktorý bol vytvorený minulý mesiac 24. februára e, v v Brazílii, kde 24 ministri vnútra vytvorili tento výbor, aby sa zabezpečila efektívna koordinácia a spolupráca medzi príslušnými e, orgánmi v prípade katastrof. A napokon vytvorenie osobitného finančného nástroja pre prírodné katastrofy, ktorý by zabezpečil um, ochranu e, predovšetkým ľudí, ale aj životného prostredia, e, vlastníctva majetku, e, kultúrneho dedictva a podobne. Nemusím ani hovoriť, pani kolegovia, že plne súhlasíme s vytvorením silnejšieho a flexibilnejšieho finančného nástroja, teda nástroja alebo opatrenia, ktorý takisto veľmi silne zdôrazňuje aj spravodajca výboru Envy E, veľmi zložité postupy, ktoré existujú, aby mohli krajiny získať prostriedky z EÚ, pričom ten rozpočet je 1 miliarda eur ročne. Ne, nezostáva teda nič iné v slovenskému predsedníctvu a komisii, len bude musieť otvoriť opäť e, tieto e, systém poskytovania prostriedkov z toho finančného nástroja aby sa uľahčilo poskytovanie prostriedkov a napokon je potrebné zabezpečiť aj koherentnú zahraničnú politiku, politiku bezpečnosti, nielen medzi členmi EÚ a takisto aj vo vzťahu k tretím krajinám. A myslím si, že už nastal čas, aby sme zaviedli práve takýto komunitárny prístup v oblasti prevencie, kat- prevencie katastrof. A mala by sa to stať jednou z priorít a takisto mali sme na to myslieť, keď budem pripravovať finančný rámec pre roky 2014 až 2020. Ďakujem pekne za vašu pozornosť a rada si počujem vaše odporúčania a názory. Ďakujem. Thank you, Mrs. Papadopoulou. Let's hear maybe some comment. Predseda, ďakujem pekne. E, neviem, či dám slovo komisii. Nevidím zastúpenie predsedníctva. Čiže komisia sa nehlasí. Hlasíte sa? Nech sa páči komisia. Vážený pán predseda, my chceme veľmi rýchlo poďakovať spravodajkyni za príspevok k správe pána Ferreiru o komunikácii a prevencii prírodných katastrof. Myslím si, že musíme garantovať vyvážený prístup, garantovať odpoveď, ale rovnako musíme pracovať v oblasti prevencie, zodpovednosť a solidaritosti. E, toto oznámenie, e, po ňom budú nasledovať iniciatívy ohľadne analýzy rizik, e, dobrých skúseností, poznatkov a rovnako budeme pracovať aj na tom, ako najlepšie zaintegrovať prevenciu do existujúcich finančných nástrojov, ako napríklad e, civilná ochrana. Ďakujem, to je všetko. Merci. Ďakujem. That, uh, Ešte vidím pani Ceciliu uh, e, Wikstrom, ktorá sa hlasí o slovo. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem pekne Kini za veľmi dobré, dobrý, dobrý, aj dobre premyslený návrh, prepracovaný návrh. E, takisto som veľmi aj spokojná s tým, čo má pani Papadopoulou vo svojom dokumente. Komisia pripravila návrh a ja si myslím, že je tento návrh osobitne veľmi dobrý. Myslím, že dnes osobitne si uvedomujeme, že naše spoločnosti sú veľmi um, zraniteľné. Narastajú hrozby eh, v otvorenej spoločnosti tak eh, z hľadiska prírodného pôvodu, ako aj antropogénneho pôvodu prírodné katastrofy, ako napríklad tsunami pred e, pár rokmi, to, čo sa stalo e, na Haiti nedávno. Myslím si, že každému z nás je jasné, o čo tu ide. Dnes nemôžeme ani e, takisto zabúdať na to, že čo môže spôsobiť aj ľudské zlo, osobitne po tom, čo sme dnes ráno počuli v smrti francúzského policajta. Takže keď sa snažíme bojovať proti zlu, E, snažíme zároveň chrániť spoločnosť na báze princípov právneho štátu, tak e, vlastne musíme v byť konfrontovaní s katastrofami, ktoré spôsobuje prírodné alebo ľudské zlo. Takže chcela by som poďakovať pani spravodajkyni, pretože vo svojom stanovisku volá potom, aby sme už spolupracovali s občianskou spoločnosťou. E, opak, opäť zdôrazňuje princíp nediskriminovania. E, to musí byť posilnené a takisto za každej situácie musia byť rešpektované ľudské práva. A práve v prípade katastrofy je osobitne dôležité, keď je rešpektovanie ľudských práv osobitne zraniteľne, zraniteľné. Takisto musíme zdôrazniť, že podmienky v Európskej únii sú rôzne medzi jednotlivými členskými štátmi, sú veľké rozdiely medzi severnou a južnou Európou z hľadiska um, Um, klimatických podmienok a podobne. Napríklad v Južnej Európe sme svedkami strašných lesných požiarov, v Grécku a podobne. Uh, vidíme veľmi uh, tragické miesta, ktoré je vlastne zničené celé regióny. Zase na severe niekedy naopak potrebujeme lesné požiare, aby sme zachránili prírodné ekosystémy. Takže musíme veľmi e, byť opatrní a pristupovať naozaj e, takým spôsobom z hľadiska rešpektovania diverzity klimatických podmienok v rámci Európskej únie alebo Európy. E, vyzerá to tak, že Južná Európa je citlivejšia na e, lesné požiare, ale my sme zase zažili hurikány, ktoré takisto zničili naše lesné porasty a to je takisto katastrofa. Nesmieme zabúdať na to, že žiadna krajina nemá dostatok zdrojov na to, aby e, dokázala zvládnuť e, v prípad veľkej prírodnej katastrofy, preto potrebujeme e, tu preukázať solidaritu. Keď sa katastrofa dotkne jednej krajiny alebo jedného regiónu, a nesmieme zabúdať aj na to, že keď ste sám, tak ste určite nie natoľko silní, ako keď nie ste sám. Ste určite v spoločnosti iných silnejším. Ja by som chcela takisto eh, podporiť myšlienku centra pre alebo spochybniť myšlienku vytvorenia nového strediska pre katastrofy. My sme veľmi dobrí v tom, aby sme okamžite vytvárali rôzne nové orgány. E, keď niečo potrebujeme, ja si myslím, že by bolo dobre využiť tie inštitúcie alebo orgány, ktoré máme e, myslím, a zabezpečiť, e, aby sa týmto otázkam venovala niektorá z existujúcich inštitúcií. Nemali by sme sa venovať zase vytváraniu nejakých nových inštitúcií pretože situácie sa objavia tak na juhu, ako aj na severe a podobne. Aj potrebujeme k tomu zabezpečiť posilnenie existujúcich inštitúcií a nevytvárať nové inštitúcie. Ďakujem pekne za slovo. Chcela by som poďakovať všetkým rečníkom, aj všetkým autorom, pretože vy urobili dobrú prácu. Predseda, ďakujem pekne, pani Guillaume. Prepačte, pán predseda, toto sa priamo netýka témy pani Papadopulu, čo chcem povedať, ale viackrát som tu počula zmienku a citujem niektorých kolegov o odsúdení atentátu ETA vo Francúzsku. Ja by som chcela len k tomu doložiť niekoľko slov, pretože e, všetci vieme a všetci sme e, za to, aby bol terorizmus odsúdený a aby boli odsúdené všetky formy násilia. A v súčasnosti myslím si, že e, sa celá záležitosť vyšetruje a ešte stále nemôžeme povedať, že tu išlo o teroristický atentát ETA. E, a pokiaľ viem, tak dnes po tomto akte vieme, že E, francúzski policajti boli prizvaní e, ku krádeži jedného vozidla a situácia sa vyvinula v prestrelku. Boli tam traja či štyria protagonisti, e, ktorí je pravdou, že patrili do hnutia ETA, ale myslím si, že tu treba byť jasný a treba povedať, že to nebol atentát, ktorý bol namierený proti francúzskej polícii. Takže chcem povedať, že e, treba uvádzať veci v kontexte a najmä preto, že vo Francúzsku prebieha volebná kampaň a spomínam si, že pred niekoľkými rokmi e, niektorí využili isté delikty, isté trestné činy vo volebnej e, kampani. Takže chcem zopakovať, že ja som vždy na strane odsúdenia terorizmu, násilia ale v tomto prípade sa na situáciu treba pozrieť trošku e, s odstupom a zobrať do úvahy všetky okolnosti. Ďakujem. Ďakujem. Pán Diaz de Mera? Áno, ja by som chcel poskytnúť nejaké dodatočné informácie. Zatknutý sa volá Joseva Fernández Artirus a keď ho francúzska polícia zatkla, vyhlásil, že je členom ETI. Čiže je to naozaj atentát ETA a ako povedali ste, pán predseda, musí byť naozaj rozhodne odsúdený. Ďakujem. Floors, but, uh... Ešte niekto si žiada slovo? Ale chcem vás poprosiť, aby ste sa vrátili k tomu pôvodnému predmetu diskusie a to je podstatná záležitosť, ktorú dnes máme na programe. Áno, veľmi dobré uvažovanie. Pani Sargentini, ďakujem pane, pán predseda, veľmi dobré uvažovanie. Chcem poďakovať eh, pani Papadopulu za jej stanovisko. Myslím, že máme dočinenia s veľmi závažnou vecou, eh, ktorá ponúka iný pohľad. Vy ste napísali eh, vo svojom stanovisku, že by sme sa mali postarať aj o záležitosť vynútenej migrácie a tom súhlasím eh, s vami. Táto otázka klimatických utečencov, eh, kde sú to utečenci, ktorí pochádzajú či už z vonka Európskej únie alebo znútra Európskej únie, sa bude vyhraňovať ešte výraznejším spôsobom eh, v nadchádzajúcich rokoch. A myslím si, že výbor by mal právom venovať tomuto pozornosť Včera sme sa venovali balíku e, azylových záležitostí a takisto to bude predmetom našich diskusí v nadchádzajúcich mesiacoch. Budú e, prebiehať živé diskusie ohľadom napríklad solidarity medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o príjem utečencov. Veľké množstva utečencov, ktorí prichádzajú v súčasnosti do Európy, pochádzajú e, z oblasti násilného konfliktu, ktoré vyplývajú tieto konflikty, napríklad z sucha, z záplav, čiže veci, ktoré priamo vyplývajú z klimatických zmien. Čiže táto správa, ktorá sa týka prírodných a človekom spôsobených katastrof, poukazuje na dôležitosť postarania sa o utečencov, ktorí sú donútení k úteku z dôvodu klimatických problémov. A chcela by som poprosiť eh, pani spravodajkyňu Papadopulu, či by sa mohla venovať tejto záležitosti aj po svojej správe a spomenúť ju teda, zahrnúť. Ďakujem. Mr. Bons. Bons. Voorzitter, ik heb uh, smorgens vroeg nog nooit zoveel onzin bij elkaar gehoord als dat ik hier... Uh... Nikdy som nepočul toľko hlúpostí, ako som si dnes vypočul od kolegov v rámci začiatku rozpravy dnes ráno hovoríme o klimatickom probléme, e, za ktoré má byť zodpovedné ľudstvo, počúvame o diskriminácii, počúvame o e, teroristických útokoch, všetko je to dávané dohromady bez hľadu a skladu. Nedáva to zmysel. Samozrejme, tie útoky, ktoré sa udiali e, po Francúzsku v Paríži, tie sú odsudenehodné a strašné, ale nerozumiem vôbec, ako to súvisí s rozprávou, ktorá sa týka prírodných a človekom spôsobených katastrof. Neviem, ako súvisí diskriminácia s prírodnými katastrofami, neviem, prečo musíme viniť ľudstvo za klimatické zmeny. Je to viac ako neisté, podľa toho, čo sme videli napríklad IPCC na tomto paneli to v tom rámci tohto panela, že došlo napríklad k manipulovaniu údajov o klimatických zmenách a každý ale pritom prísahal, že je to úplná pravda. Čiže mali by sme dať istú štruktúru našim diskusiám. Hovoríme o prírodných katastrofách a podľa môjho názoru tam, kde máme dočinenia s prírodnými katastrofami, tak členské štáty by mali byť schopné poskytnúť podporu a existujú núdzové prostriedky, ktoré sú práve na tento účel. EU s tým ne, ne, nemá predočenia, je to opäť len ďalší krok k vytvoreniu superštátu, ktorý nechceme, ale chcem, aby ľudia naozaj rozlišovali eh, medzi jednotlivými vecami, o ktorých hovoríme, lebo ináč takto to dávať dohromady, to je úplne smiešne a nedobré. Ďakujem pekne, pán predseda. Nož, eh, po tejto diskusii berieme na vedomie návrh eh, pani spravodajkyne Papadopulu aby apríl 12. bol stanovený ako termín pre predkladanie pozmeňujúcich návrhov, aby potom na začiatku maja sme mohli hlasovať. Yes, yes, yes. Of... Hlasovanie na Libe, konec apríl a potom na plenárke na začiatku mája ale termín predkladania pozmeňujúcich návrhov, tak aby si to každý mohol zaznamenať, bude apríl 12. 12. apríl. Prechádzame na bod číslo 12. 12, ktorá sa týka práv na tlmočenie a preklad v trestnom konaní. Všetci vieme, že pred sebou máme iniciatívu, ktorá bola predmetom e, dlhej diskusie. Európsky parlament už dlho vyzýval na schválenie právneho inštrumentu, ktorý sa bude týkať e, procesných práv, procedurálnych práv. Viete, že prvý pokus na strane komisie nezafungoval. Členské štáty nesúhlasili s návrhom rámcového rozhodnutia, ktoré bolo predložené v roku 2004. Potom sa udial druhý pokus v roku 2009, kedy Európska komisia predložila nový návrh pre v rozhodnutie, ktoré sa obmedzovalo na práva na tlmočenie a preklad v trestnom konaní. Švedské predsedníctvo vynulo značné úsilie a to prinieslo aj svoje ovocie Rada ministrov pre vnútra spravodlivosť, ktorá sa uskutočnila 23. októbra a na ktorej teda sa rada dohodla na balíku troch dokumentov, troch dokumentov a tým vlastne došlo k rozdeleniu iniciatívy na tri oblasti a roz, uznesenie e, rady o cestovnej mape na posilnenie procedurálnych práv podozrivých, respektíve obvinených osôb v rámci trestného konania. Po B, návrh rámcového rozhodnutia Rady na právo na tlmočenie a preklad v trestnom konaní a na posil- o posilnení procedurálnych práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní a poce uznesenie rady, ktorým e, sa uľahčuje implementácia v rámci členských štátov na práva na tlmočenie a preklad v trestnom konaní Postup do platnosti Lisabonskej zmluvy sa tento druhý pokus eh, pripraviť eh, nejaký právny nástroj, eh, teraz zlyhal aj tento pokus a neboli ani tie veci, ktoré boli naviazané na to prijaté. Tým pádom vznikla skupina 13 členských štátov, ktorá sa rozhodla predložiť iniciatívu o prijatí práv na prijatí teda tejto iniciatívy na tlmočenie a preklad v trestnom konaní uznesenie rady, ktoré sa týkalo uľahčovania implementácie eh, týchto práv na tlmočenie a prekladacom konaní eh, v členských štátoch, ktoré boli pripojené k návrhu uznesenia, neboli súčasťou eh, znenia smernice, ktorá bola predložená zo strany členských štátov. Spravodajkyňa požiadala právne služby Európskeho parlamentu o radu, či môže rada schváliť takéto uznesenie respektíve akýkoľvek neza, iný nezáväzný e, právny nástroj e, v rámci e, Lisabonskej zmluvy. A takisto sa pýtali na možnosť vniesť obsah návrhu uznesenia do úvodných ustanovení smernice. Medzičasom Európska komisia rozhodla o predložení návrhu k tej istej veci. Takže sme viac ako spokojní a teda očakávame teda prezentáciu návrhu. A dávame priestor spravodajkyni pani Sarah Latford a potom si vypočujeme e, predstaviteľov právnej služby a takisto komisie. Pani Latfordova, nech sa páči. E, ďakujem veľmi pekne, pán predseda tak ako kolegovia určite už vybadali z vášho úvodu, tak toto opatrenie e, má za sebou dlhé gestačné obdobie, e, je to 6-ročné obdobie tehotenstva, tak povediať. ale e, verím, že následne po takomto dlhom tehotenstve sa črtá dobrý pôrod. Že by som približila to pozadie. Medzi 2004 a 2007 sme sa pokúsali, pokúšali dohodnúť na širokom opatrení, ktoré e, bude zahrňať sebe celú škálu procedurálnych práv. A to samozrejme bol postup, ktorý našiel silnú podporu aj e, na pôde parlamentu. V rámci roku 2007 došlo k zlyhaniu týchto rokovaní. Keď teda minulý rok švédske predsedníctvo oživilo diskusie na základe prístupu krok po kroku, pričom opatrenie malo nasledovať ďalšie opatrenie a nemalo to byť riešené veľmi komplexným spôsobom e, v rámci jedného právneho nástroja. Vtedy sme mohli na, takom, na základe takéhoto počinu sme mohli vnímať ten pohár buď ako do poli plný alebo do poli prázdny. A ja som svoje vnímanie prispôsobila tak, že som videla ten pohár ako do poli plný. Táto cestovná mapa bola teda schválená v októbri e, v zmysle štokholmského programu. Ako už povedal pán predseda, v júli e, za predpokladu, e, že teda predpokladalo sa ďalšie júlové pokračovanie týchto udalostí následne po schválení zo strany komisie, ale potom samozrejme do toho vstúpila Lisabonská zmluva, Ďalej tu bolo rámcové rozhodnutie, ktoré bolo predmetom diskusie na výbore v novembri a kolegovia láskavo podporili. Potom ale do toho vstúpila Lisabonská zmluva, skôr ako sa nám podarilo dospieť eh, k záveru v parlamente. Museli sme teda nájsť eh, spôsob, ako sa z tohto dostať, eh, z tejto troška komplikovanej situácie. Ja som teda vstúpila do diskusie s komisiou a pýtala som sa ich, či by mohli rýchlo vypracovať návrh smernice, ktorý, ako viete, je novým nástrojom v rámci Lisabonskej zmluvy. Samozrejme, bolo to ale prechodné obdobie, bol to koniec mandátu a pán Baro, podpredseda komisie, nemal pocit, že by dokázal za takýchto okolností napredovať a tým pádom sme prišli o niekoľko mesiacov. Myslím teda, že už aj pôvodne to bol môj e, návrh a ja samozrejme neuzurpujem si výlučné vlastníctvo takéhoto návrhu, ale ja som každopádne hovoril o tom, že členské štáty by sa mali zamyslieť nad iniciatívou, na čo vlastne majú ešte stále právo v rámci oblasti vnútra spravodlivosti E, nie som veľkou fanúšičkou e, iniciatív e, členského štátu. Za posledných 10 rokov tak nebolo, lebo sú to vlastne iniciatívy na úrovni PR, ktoré sa vždy dejú pri spúšťaní predsedníctva konkrétnej krajiny, kde sa zhromaždia ministri a prezentujú nepríliš užitočné návrhy, ale tu v tomto prípade ide veľký rozdiel, aspoň teda z procedurálneho hľadiska išlo o pragmatické riešenie zadaných okolností, a eventuálne 13 členských štátov e, sa zomklo a poddalo svoje e, podpisy pod tento návrh. Moja správa e, sa výlučne zakladá na iniciatíve členských štátov, ktorá v skutku bola jediná prístupná v čase, kedy som ja zostavovala moju správu. To sa stalo v decembri v zmysle článku 76 zmluvy, ak sa nemýlim. To samozrejme predchádzalo návrhu komisie, e, ktorý bol e, zverejnený e, minulý týždeň po tom, čo bola moja správa skompletizovaná. Fakt ale, že sa odvíjam z pohľadu toho postupu, že sa teda odrážam od textu rady, to neznamená, že som s ním vyslovene spokojná, vôbec nie. Členské štáty schválili ako text dohodu, e, ktorú, ku ktorej sa oni dopracovali e, na základe návrhu rámcového rozhodnutia z oktobra 2009. A to samozrejme e, vychádzalo z jednomyselnosti. A tá jednomyselnosť veľakrát smeruje do tej, na, na nižšiu úroveň toho spektra, pokiaľ ide o ambície ja som preto predložila niečo, čo podľa mňa predstavuje silné pozmenenia a dobré pozmenenia, ktoré zlepšujú text. Tie tri podstatné oblasti, kde som e, ja predstavila nejaké pozmenenia, tak prvé sa, to, prvé sa týka tlmočenia v rámci kontaktu s právnym zastúpením podozrivých v rámci celého trestného konania, aj v rámci vypočúvania policiou a takisto aj počas samotného e, súdu a takisto aj na vypočutí súdnom. Čiže je to širšie koncipované, ako je tomu v texte členských štátov. Podľa mňa to bolo nevyhnutné pre zaručenie spravodlivosti a takisto pre zaručenie procedurálnych práv osôb, proti ktorým je vedené súdne konanie. Text komisie podobným spôsobom rozširuje to, čo e, zabezpečujú členské štáty, alebo chcú zabezpečiť. E, e, moja druhá oblasť, do ktorej smerujú pozmeňovacie návrhy, sa týka špecifikácie, že písomné preklady by mali byť zabezpečené, pokiaľ ide o všetky nevyhnutné dokumenty, obvinenie a takisto všetky podstatné dokumentárne dôkazy. Členské štáty hovoria o tom, že môžu byť poskytnuté ústne sumáre tam, kde je to vhodné. Ja nevylučujem takúto možnosť úplne e, paušálne. Avšak požadujem isté konkrétne kritériá na takéto ústne e, sumáre. Aby teda bol spravený záznam akéhokoľvek takéhoto ústneho zhrnutia alebo sumáru, aby sme vedeli, čo vlastne odoznelo v rámci komunikácie smerom e, na podozrivú osobu. Po tretie, navrhujem posilnenie podmienok, za ktorých sa môže zrieť eh, podozriva, sa môže podozriva osoba zrieť eh, práva na preklad. Čiže nielen, že by mali mať právne poradenstvo pred takýmto zrieknutím sa, to čo vraví komisia, ale aj fakt, že takéto zrieknutie sa by malo byť poskytnuté v písomnej forme, malo by byť nespochybniteľné a nemalo by byť eh, v rozpore s verejným záujmom. A preto si myslím, že môj návrh je silnejší ako je text komisie. To sú teda tie tri podstatné oblasti, ale takisto som e, sa venovala niektorým ďalším veciam, kde som priniesla pozmeňovacie návrhy. Odkázala som na chartu EÚ o základných právach, takisto som odkázala na dohovor EÚ. Takisto som hovoril o tom, že uplatniteľnosť tohto práva lingvistického by, e, tá uplatniteľnosť by nemala byť spúštená len samotným zatknutím alebo teda takýmto aktom, ale aj tým, že si uvedomí tá osoba, že je tu isté podozrenie smerom na jej osobu. A že by sme sa nemali spoliehať na to, že bude informovaná táto osoba o tom, že sa e, dostala do podozrenia. Právo by malo pokrývať všetky štádia konania od začiatku až po koniec a tým pádom aj vrátane odsudzovania už po odsudení. Teda aspoň v mojej krajine je to tak, že môžete byť obvinení, odsudení, ale skôr ako je vynesený ten rozsudok, ešte môže prísť k istým správam, istému, istému vývoju pokiaľ viem, tak ešte, aj toto stále je súčasťou e, trestného konania. Čiže e, mali by sme to spraviť tak, aby došlo k vyčerpaniu všetkých opravných prostriedkov a všetkých odvolaní, až potom by sa to malo uzavrieť. Takisto písomnou formou by sa mali komunikovať práva smerom na obvinených, respektíve podozrivých. Viem, že to budú opatrenia, ktoré sa týkajú informovania o, o právach, ale myslím si, že osobitný bod by mal byť e, súčasťou tohto opatrenia, ktorý sa týka práv na tlmočenie a preklad ďalej podpora e, pre tie osoby, ktoré nedisponujú značnými lingvistickými zručnosťami, teda všetky osoby, ktoré majú isté fyzický, fyzický handicap alebo duševný mentálny handicap, e, takisto by tam e, mal byť stanovený mechanizmus sťažnosti a takisto je to ustanovenie, ktoré sa týka školenia a teda vybavenia tých tlmočníkov a prekladateľov do, do, patričnými zručnosťami Takisto hovorím o video a audio nahrávkach, hovorím o procedurálnych termínoch v prípadoch, kedy je treba zohľadniť takéto potreby na tlmočenie a preklad a takisto o iných opatreniach hovorím. Pokiaľ ide o veci, ktoré treba riešiť, budeme e, sa musieť pozrieť na otázku, ako do smernice zapracovať ustanovenia, ktoré členské štáty dali do uznesenia, pretože naša právna služba nám povedala, že členské štáty nemôžu prijať uznesenie zároveň e, s prijímaním smernice. Ja už som tam teda dala aspekty, ktoré sa týkajú e, kvality a registrácie jazykových profesionálov, ale myslím si, že v zmysle novej zmluvy e, môžeme dať do smernice aj opatrenia, ktoré sa týkajú justičného, justičných školení lebo tam je nový základ, ktorý nám to umožňuje. Čiže určite aj o tomto budú diskusie. Z pohľadu procedurálneho navrhujem kolegom, aby sme pokračovali v zvažovaní formálnom len teda iniciatívy členských štátov a že tá správa by mala vychádzať výlučne len e, z tohoto. Myslím, že čokoľvek iné, akýkoľvek iný postup e, sa vystavuje riziku komplikácií a omeškaní a myslím si, že by bolo takisto možno užitočné teda evidentne musíme sa zaoberať textom komisie a tá, ten nás môže inšpirovať pri našom uvažovaní, pokiaľ ide o niektoré formulácia časti znenia, ale nemyslím si, že z pohľadu procedurálneho e, môžeme nejakým spôsobom má tam paralely medzi našim textom a textom komisie, lebo mne sa krúti hlava, úprimne povedané, keď sa snažím tieto dve texty dať do jednej správy. Ja som jednoduchá osoba, nedarí sa mi to dať dohromady. Ale nič e, nám nemôže zabraniť v tom, aby sme sa pozreli na to znenie, aby sme sa nechali ním inšpirovať. To je viac menej ten sumár, pán predseda a veľmi rada zodpoviem na akékoľvek otázky od kolegov. Ja som sa pýtal tieňových spravodajcov, či dokážu akceptovať pomerne blížiaci, skoro sa blížiaci termín útorok 23. marca do obeda, ako teda lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov. Viem, že to nie je príliš veľa času a uznávam, že e, doposiaľ e, boli sprístupnené len e, tri jazykové verzie alebo mutácie, angličtina, španielčina, rumunčina. Všetky preklady by mali byť vyhotovené do piatku. Ak kolegovia budú môcť na základe tohoto pracovať, tak to by pomohlo, lebo v opačnom prípade sa dostaneme do vážneho omeškania, pokiaľ ide o náš ten, ten časový harmonogram aj to hlasovanie, ktoré je naplánované 7. apríla e, v Líbe, to je čo skoro. A potom sa pokúsime na majovú, respektíve neskôr na júnovú plenárku to už dať na hlasovanie. Čiže je to pomerne nabité, ale ak kolegovia budú súhlasiť, tak budem vďačná. Thank you, Mrs. Now, I think... Ďakujem pekne, pani Ludford. Teraz e, sa dívam smerom predsedníctva a komisii. Mali by sme si asi najprv vypočuť právnu službu Európskeho parlamentu. Neviem, či je tu zástupca, chcel by sa ujať slova. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda, za túto možnosť e, predstaviť právne stanovisko k navrhovanej smernici k e, týkajúce sa práva pre, na tlmočenie a preklad v trestnom konaní. Vy ste požiadali právnu službu, aby analyzovala, či môže rada prijať uznesenie, keď zároveň zvažuje prípravu smernice v tej istej oblasti, alebo pripravuje smernicu. Ďalej, že či navrhnuté uznesenie môže byť prijaté ako odporúčanie podľa článku 292 zmluvy o fungovaní EÚ. A napokon, že či obsah návrhu uznesenia sa dá ehm, vsunúť do preambuly navrhovanej smernice. Nož, aby som zhrnul naše stanovisko k prvým dvom otázkam z uvádzame, že tak ako sa uvádza v treťom e, odstavci článku 296 zmluvy, keď e, sa e, pripravuje navrhovaná smernica o právach na preklad tlmočenie v trestnom konaní na báze článku 82 odsek 2 základnej zmluvy Európska zmluva, Európsky parlament a rada sú povinní um, zdržať sa pri prijímania akýchkoľvek aktov, ktoré sa e, týkajú oblasti, v oblasti článku 82. Tento článok však e, neobsahuje ustanovenia pre prijímania uznesení e, tak rady alebo vlád členských štátov. A ak článok 292 zmluvy zaručuje rade vykonávanie právomoci prijímať odporúčania, tak e, toto je zabezpečené práve tretím odsekom článku 296, e, ktorý vlastne sa javí ako lepším ustanovením v súčasných podmienkach. Preto e, si myslíme, že naše stanovisko je príliš, alebo navrho, je príliš úzke a ide o to, aby sa zabránilo e, inštitúciám nahrávať tomu, že sa príjme jeden e, nástroj, ktorý bude nahrádzať iný nástroj. A ak by toto mal byť dôvod tohto ustanovenia, tak to nie je žiaden dobrý dôvod. A ak e, zmluva zabezpečuje, že sa smie prijať len smernica a tým sa nahradí nariadenie, E, to bude porušenie zmluvy e, aj bez toho, aby bol uplatnený článok 296. Preto právna služba je toho stanoviska, že e, zákonodarca nesmie prijímať uznesenia a odporúčania počas legislatívneho procesu prípravy smernice. Čo sa týka tretej otázky, chceli by sme zdôrazniť, že účel preambuly v legislatívnom akte je naznačiť alebo uviezť dôvod, na čo vôbec tieto ustanovenia sú. A ako uvádza aj súdny dvor, Dôvody pre existenciu legislatívneho aktu umožňujú osobe um, sa uistiť v tom, že či podmienky sú také, že umožňujú výkon právomocí príslušnej inštitúcie. Um, to znamená, že ak v prípade nelegislatívnych návrhov, tak aké sú vyjadrené aj v návrhu uznesenia, by boli v protirečení E, tak s tretím odsekom článku 296 a takisto aj boli by porušením e, judikatúry v prípade rozsahu úvodných ustanovení a preambuly. Ďakujem, pán predseda. Takže teraz by som dal slovo predsedníctvu komisii. Pani Vilera. Pani Vilera, nech sa páči. Áno, ďakujem vážený pán predseda za to, že ste mi dali možnosť vyjadriť stanovisko predsedníctva. Predsedníctvo chce v prvom rade poďakovať spravodajkyni za návrh a chceme takisto tlmočiť absolútnu vôľu rady pracovať na tejto téme tak, aby sme dospeli k rýchlej a uspokojivej dohode dohode, ktorá by uspokojila všetky zúčastnené strany. Myslím si, že je veľmi dôležité pripomenúť minulosť a mať ju na zreteli, aby sme e, sa uistili, že pokročíme smerom k uspokojivému výsledku. Cieľom sú spoločné garancie a to je spoločný cieľ, ktorý zdieľame už dlhý čas a Európska únia musí nad tým stále bdieť a musíme dať skutočne účinný a definitívny e, krok k to, týmto smerom, lebo tým sa otvoria dvere pre ďalšie kroky. V tomto zmysle, ako som už povedal, rada a predsedníctvo je plne k dispozícii spolupracovať na tejto téme a myslíme si, že stanovisko spravodajkyne je v tomto smere veľmi užitočné a myslím si, že môžeme dospieť k uspokojivému kompromisu v čo najrýchlejšej dobe. Sme si plne vedomí bodov, e, ktoré tu boli predložené. To sú body, ktoré znepokojujú komisiu, e, najmä pokiaľ ide o postoje členských štátov, konkrétne troch. A takisto e, chceme pracovať na tom, aby sme túto dohodu uzavreli e, v rámci spolurozhodovacieho procesu, lebo vieme, že táto dohoda s parlamentom si vyžaduje takýto negociačný proces. A v tomto zmysle vám chcem povedať, že už v rade sme e, otvorili prvé diskusie ohľadne pozmenujúcich návrhov, ktoré sme dostali od spravodajkyne a chceme vám povedať, že členské štáty chcú e, s parlamentom spolupracovať, aby sa tento cieľ dosiahol uspokojivo a čo najrýchlejšie. No eh, a to nie len teda zo strany parlamentu, ale takisto komisia podporuje toto riešenie, lebo je mimoriadne prítomná v celom tomto procese. To je stanovisko rady a chceme takisto povedať, že e, kalendár, ktorý správodajkňa navrhuje, je veľmi adekvátny, pretože ide v tejto línii. To znamená, že umožní uzavrieť túto dohodu čo najrychlejšie. A ako hovorím, z hľadiska predsedníctva je to spoločný a hlavný cieľ. A našim cieľom je rýchla, uspokojivá dohoda, ktorá otvorí dvere pre ďalšie opatrenia, harmonizácie v tejto oblasti, tak ako je to obsiahnuté v príslušnom pracovnom programe, ktorý bol prijatý minulý rok. Ďakujem. Ďakujem. Hovorí pán predseda a teraz dáva slovo komisii. Zástupca komisie, nech sa páči, máte slovo. Uh, uh, Ďakujem, pán predseda. Ja som z um, riaditeľstva pre spravodlivosť na komisii a som rada, že mám túto možnosť uh, um, povedať niekoľko slov k tomuto návrhu stanoviska ktorý bol prijatý 9. marca. Ako už povedali predrečníci, nie je to nová vec. E, má to za sebou už dlhú, zložitú históriu my sme pripravili už prvý návrh o procesným e, právam v roku 2004 a vtedy to vlastne malo byť ako doplnok európskemu zatýkaču, ale vtedy ten návrh neprešiel po troch rokoch rokovaní. Um, ale teraz na báze toho, že európsky zatýkač je veľmi veľkým veľmi úspešným nástrojom, tak e, teraz e, má takisto utvoril možnosť prípravy e, vytvorenia um, základu pre minimálne normy, ktoré by majú byť dodržiavané počas e, konania. To znamená, že čo majú dodržiavať súdy, e, akým spôsobom sa zlepšuje vzájomné uznávanie e, rozsudkov medzi členskými štátmi a takisto aj lepšia spolupráca medzi um, medzi súdnymi orgánmi je dôležitá osobitne z hľadiska mobility, pretože občania e, cestujú, alebo občania teda cestujú z jednej krajiny do inej a preto je, je dôležité zabezpečiť im možnosť um, spravodlivý súd, a na ktorom je to základné právo a chceli by sme zabezpečiť eh, najvyššiu možnú, najvyššiu možnú úroveň eh, takéhoto konania a je, máme ešte k tomu aj chartu základných práv. Čiže či uplatníme tie alebo iné pravidlá pre ochranu jednotlivcov musia byť eh, teda musia prejsť Európskym parlamentom aj radou. Nuž, keď sme v roku 2004 začali, sme chceli pripraviť eh, procesné práva. V tom čase sme od, predložili návrh v roku 2009 v júli k tlmočeniu a prekladom, eh, ktorí splňali aj normy Európskeho dohovoru o ľudských právach a potom ale vstúpila Lisabonská zmluva do platnosti a preto návrh neprešiel, pretože vtedy bol ešte v časoch rokovaní a stal sa po prijatí Lisabonskej zmluvy zastar eh, zastaraným. E, tá cestovná mapa o procesných právach, ktoré schválila Rada v roku 2009, umožnili to, že komisia môže predložiť e, legislatívne návrhy k piatim opatreniam procesných práv. Komisia e, chcela zabezpečiť nový prístup k, na báze Lisabonskej zmluvy k tlmočeniu a prekladom v trestnom konaní ešte v roku 2009, ale nemohli sme to urobiť, pretože E, sme zase čakali na novú komisiu. E, teraz máme pripravený návrh e, v rekordnom čase po tom, čo vstúpila nová komisia do úradu, aj na báze novej zmluvy, čo zmenilo úplne parametre. Samozrejme, že dodržiavanie základných práv je úplne základné, podstatné, to, to tam musí byť. A, pri, a zároveň aj pripravujeme sa na vstup do dohovoru a nesmieme e, musíme sa vyhnúť akýmkoľvek nedohodám v Štrasburgu, teda z pohľadu Európskeho parlamentu alebo členských štátov, ktoré by mohli vytvoriť nedost, e, riziko určitého, určitého nesúladu s domácou legislatívou alebo s Európskym dohovorom o ľudských, prá- e, ľudských právach. Z Charta základných práv takisto aj e, obsahuje e, otázku primárneho práva a všetká legislatíva musí tým pádom e, splňať tieto ustanovenia. Keďže komisárka Redingová je zodpovedná za spravodlivosť a základné práva, je vlastne to aj prvýkrát, že tieto veci spadajú od, pod osobitné portfólio a preto bolo v poriadku, že komisia prijala taký návrh, ktorý zabezpečuje najvyššiu mieru ochrany pre európskych občanov v oblasti tlmočenia a prekladov v trestnom právnom konaní. Tým, že sa zabezpečuje to, že náš návrh je tak odolný Európskomu parlamentu, ako aj odolný voči charte. To znamená, že je dôležité dosiahnuť e, vysoké normy v oblasti kľúčových e, nástrojov, v oblasti základných práv. E, sú momentálne v súčasnom návrhu tri veci, ktoré sú podstatné a spravodajkyňa do veľkej miery ich e, popísala, ale sú určité rozdiely. V článku 2 nášho návrhu my e, chceme, aby právo na tlmočenie e, bolo uplatňované na rokovaniach a komunikácii medzi právnym zástupcom aj jeho klientom a nie len už počas samotného konania na súde. Takže právo na tlmočenie by malo byť rozšírené aj na súkromné stretnutia klienta s právnym zástupcom, ktoré sú podstatné pre to, aby bol, bol, mohlo byť vychované právo na obhajobu. V článku 3 nášho návrhu takisto ustanovujeme aj preklady základných dokumentov by mali byť zabezpečené v písomnom pre, pre, prevedení. To znamená, že nemusí, um, nemusí um, osoba sa spoliehať len na ústny, ústny preklad dokumentu, ale bude mať k dispozícii písomný preklad dokumentu. Myslím si, že tuto má spravodajkňa smierne iný, návrh, iný názor, pretože um, má iné, in, iné návrhy v článku 3. My sme teda uviedli, že akýkoľvek akýkoľvek akékoľvek, z, ak sa niekto teda vzdá e, možnosti na tlmočenie, musí byť upozornený, čo teda spôsobí s tým, že sa vzdal tohto, tohto práva na tlmočenie. E, E, takisto e, my e, chceme, aby tento návrh bol konzistentný, jasný a zrozumiteľný. To sú veci, na ktoré komisii na tom veľmi záleží. Náš návrh je jasný a aby neboli žiadne možnosti rôznej interpretácie rôzneho výkladu týchto ustanovení. Um, um, je preto však nie predkvapením, že návrh komisie zároveň odráža ducha pozmaňujúcich návrhov, ktoré predložila pani spravodajkyňa Baroness Ladford. Rýchlosť e, a efektívnosť samozrejme sú v tejto chvíli podstatné, takže komisia e, aktívne spolupracovala aj s parlamentom, aj s radou ako spolu zákonodarcami, aby sa dopracovalo k takému textu legislatívnemu, ktorý naozaj zabezpečuje e, procesné práva z najvyššej kvality a najvyšších noriem aj v súlade s chartou základných práv a Európskym dohovorom o ľudských právach. My samozrejme postupujeme v týchto otázkach otázkach v rámci spolurozhodovania. Veľmi úzko spolupracujeme aj s Európskym parlamentom o obých týchto návrhoch. My teda chceme dosiahnuť pokrok aj výsledky a nie je pochyb, nie, nie, nie je tu žiaden priestor na akékoľvek oneskorenia. My e, s, budeme spolupracovať s parlamentom aj radou, s tým, že teda vedúcou úlohou to hrá rada a takisto e, vlastne sme už urobili veľmi dobrú prácu počas švedského predsedníctva a teraz aj počas španielského predsedníctva sa, aby sme pretlačili e, tento návrh e, e, ešte v prvom čítaní do júla, tak ako to vlastne naznačila aj pani spravodajkyňa, aj ako je zámerom predsedníctva. Okrem toho komisia už pracuje na ďalšom opatrení, ktorý je predpokladaný v rámci cestovnej mapy. To je otázka práv na informácie počas e, konania. Tá bude predložená, tento návrh bude predložený v lete a veríme, že Európsky parlament nás bude naďalej podporovať v týchto otázkach, aby sme zabezpečili stále najvyššiu možnú ochranu pre občanov. Ďakujem pekne, pán predseda, dámy a páni. Thank you. Predseda, ďakujem pekne. Teraz otváram ten priestor na diskusiu. Pani Antonescu, nech sa páči. Mulțumesc, domnule președinte. Vážený pán predseda, ako povedala pani Latford, sme v novej e, procedurálnej situácii v Európskom parlamente. Ide tu o iniciatívu 13 členských štátov v rámci článku 76 Lisabonskej zmluvy e, z roku 2009. A ide o ten istý dokument, o ktorom pani Latford vypracovala svoj návrh správy. Minulý týždeň, keď sme dostali návrh pani Latford, komisia vydala oznámenie o práve na tlmočenie a preklady. Ja by som to chcela privítať, pretože štandardy sú vyššie, aké sme mali v pôvodnej iniciatíve členských štátov. štátov. Rada by som sa zmienila aj o tom, čo tu spomenula pani Ludford aj pani zástupkyňa komisie. Rozšírenie práv na preklad a tlmočenie pokiaľ ide o komunikáciu medzi advokátom a podozrivým. E, súhrn, ako, sa, ako to existovalo, nestačí. Podozrivý musí mať právne rady zo strany e, právneho experta, aby bolo zadosť jeho právam. A my by sme mali radi veľmi dobrý e, text, ktorý by podporoval všetky právne záruky a preto podporujem aj komisiu, lebo tie štandardy sú naozaj lepšie. Obávam sa však o časové lehoty, ktoré na vypracovanie tejto správy máme. Potrebujeme stanoviska národných parlamentov a členských štátov, ktorí majú klauzulu opt-in a preto by som sa chcela komisie spýtať, čo si o tom myslí. Myslím si, že vyváženým riešením by bolo oficiálne riešiť obidva texty, teda tak text komisie, ako aj e, texty členských štátov, na ktorých sme pracovali. Pokiaľ ide o uznesenie a jeho spustenie a zavedenie do praxe ohľadne tlmočenia a preklade v trestných konaniach. Myslím si, že opatrenia, ktoré, o ktorých sa hovorí v návrhu, sú veľmi dôležité, pretože sa tam hovorí o kvalite, o vzdelávaní expertov, ktorí by tam mali pracovať. A takisto treba vrátiť do úvahy skutočnosť, že Európsky parlament musí vyjadriť svoje stanovisko eh, k týmto dokumentom preto dúfam, že sa nám podarí naozaj dosiahnuť v tomto zmysle interinštitucionálnu rovnováhu. Ďakujem. Ďakujem, pán Coelho. Ďakujem, pán predseda. Ja plne súhlasím s barónkou Latford v troch bodoch a nesúhlasím so štvrtým bodom. Eh, s ktorými bodmi súhlasím? Ja chcem skutočne vzdať hold, pretože ona mala koherentný prístup, bola verná princípom, ktoré hlása poprvé. Keď baronka Latford zdôrazňuje, že, že treba brániť práva občanov, buďme jasní, veľmi často keď hovoríme o priestore slobody, spravodlivosti a bezpečnosti, E, sme rýchlejší pri hľadaní spoločných e, riešení v oblasti bezpečnosti ako v oblasti spravodlivosti. Čiže všetko, čo by viedlo k iniciatívam, ktoré by posilnili práva občanov v oblasti konaní v oblasti spravodlivosti musíme podporovať a pani Baronka je naozaj v prvej línii e, tohto úsilia. Druhý bod, s ktorým plne súhlasím s ňou, je bod, ktorý sa týka procesuálnych práv. Ja, ona a mnohí ďalší kolegovia si želáme, aby tu bola rozpráva a nakoniec aj pri poslednej rozprave na pléne e, k tejto téme sme hovorili, že procesuálne práva by nemali byť limitované len na otázku prekladu. To znamená, že tam by sme mali aplikovať širší prístup, ako je návrh, ktorý máme na stole. Po tretie, tretia otázka, kde s pani Baronkou súhlasím, sa týka hodnotenia návrhov členských štátov. Hovorí, že je to nedostatočný návrh a ja súhlasím, buďme jasní, návrh komisie je oveľa lepší ako návrh členských štátov. Takže toto sú tri e, veci, s ktorými plne súhlasím s pani Baronkou. A Mám tu ale jeden odlišný postoj a ten sa týka procedúry a postupu. Teraz tu máme dve iniciatívy. Jedna je zo strany členských štátov a druhá je z komisie. Čo môžeme robiť a čo musíme urobiť? Môžeme pracovať na obidvoch? alebo v súlade s našimi procedurálnymi pravidlami musíme si vybrať jednu z nich. Toto by som bol rád, keby sme si to vyjasnili. Ja si myslím, že by sme nemali odmietnúť iniciatívu komisie. To by bol veľký omyl z rozličných dôvodov a najmä preto, že je to lepší návrh, ako je návrh rady. Keby som sa mal rozhodnúť, tak by som rád pracoval so základným textom, ktorý je návrh komisie, a to z troch dôvodov. Poprvé, myslím si, že tým vyšleme signál našim občanom, že chceme zdvihnúť garancie v oblasti procesuálneho práva, že a v tom prípade ako pracovnú bázu musíme mať návrh komisie. Po druhé, Pozrime sa na negociačný proces, ako všetci dobre vieme, a pani Baronka to tiež, tiež veľmi dobre, lebo v našom mene už veľmi často a veľmi dobre rokovala, je oveľa jednoduchšie negociovať z radova s komisiou, keď tá pracovná báza je bližšia našim pozíciám. Je ťažšie nájsť dobrý výsledok, keď tá negociačná báza je vzdialenejšia našim postojom. No a po tretie, Máme tu ešte interinštitucionálne postupy. My budeme potrebovať, aby komisia s parlamentom vyvíjali istú silu, lebo my sa nemôžeme vzdať prerogatív participácie komisie na legislatívnom procese. Sú však iné, pokiaľ ide o iniciatívu komisie, alebo keď nejde o iniciatívu komisie. Ja si myslím, že by sme nemali hľadať také riešenia, ktoré by znížili hodnotu kapacity zásahu intervencie Európskej komisie do legislatívneho procesu. Toto sú dôvody, pre ktoré by som prikladal väčší význam iniciatíve komisie v tomto legislatívnom postupe. Ďakujem. Ďakujem, pán Busutil. Simon. Ďakujem pekne, pán predseda. Na úvod by som chcel poďakovať eh, baronke Latfordovej a chcem uistiť, že si vôbec nemyslíme, že nejakým spôsobom simplexná. Práve naopak. Ďakujeme veľmi pekne za intenzívnu a dlhú prácu v tejto agende, avšak musím konštatovať, že súhlasím s predchádzajúcimi dvoma rečníkmi, pokiaľ ide o načrtnutý postup vpred. A mali by sme naozaj veľmi sa zamyslieť nad e, touto záležitosťou, pretože to je taká situácia, ktorá by sa mohla zopakovať. A preto čokoľvek tu spravíme, môže byť istým precedensom. E, máme tu dva navzájom si konkurujúce návrhy, e, tak povediac, a žiadajú od nás, aby sme jeden z nich si zvolili a aby sme ho rozpracovali. Je to dobrá situácia, v ktorej sa môže naša inštitúcia ocitnúť, ale za týchto okolností sa domnievam, že našou prioritou by tu malo byť to najlepšie posolstvo, najlepšie message, ktoré my môžeme tlmočiť ďalej na občanov, pokiaľ ide o ich práva, tak ako povedal Carlos. A z pohľadu väčšného myslím si, že je to e, práve návrh komisie a nie návrh rady, ktorý veľmi jasne e, vysiela to posolstvo v tomto ohľade. Preto si myslím, že poprvé by sme mali byť opatrní a obozretní, pokiaľ ide o nakladanie s, takouto, s takýmito situáciami, pretože pravdepodobne e, sa ocitnú opäť aj v budúcnosti a ako náhle sa takéto situácie vyskytnú, tak mali by sme si jasne stanoviť tie svoje priority a tie by mali vychádzať predovšetkým od práv e, dotknutých občanov a myslím si, a som si teda istý, že pani Latvordová mala toto presne na mysli, aby teda mali prioritu práva občanov Avšak teraz je úplne jasné, že návrh komisie poskytuje vyššiu pridanú hodnotu v porovnaní s návrhom rady a preto si myslím, že by sme určite mali sa zaoberať návrhom komisie, pokiaľ ide o tú podstatu veci. A tu nám potom ostáva iba jedna vec, e, ktorú treba zodpovedať, ako sa k tomu postaviť z pohľadu procedurálneho. Nemám na to jednoznačnú odpoveď, ale čo viem je, že návrh komisie je ten preferova- preferovateľný. Ďakujem. Thank you. Señora Romero López. Ďakujem, Romero López. Sí, <clears throat> como shadow de... Áno, ďakujem. Ako tieňová spravodajkynia pre tento návrh smernice by som rada prezentovala svoj názor na text komisie, ktorý bol pred chvíľočkou predložený. A chcela by som takisto predniesť niektoré podnety a myšlienky následne po tom, čo povedali pán Kuoľo, pani Kuoľo a pán Busotil. Sme v situácii, kedy návrhy smerníc boli pozastavené vstupom do platnosti Lisabonskej zmluvy. Čiže toto je situácia, kde za normálnych okolností by smernica už bola schválená, by už prešla, avšak vo svetle tých nových okolností došlo k pozastaveniu postupu. Takže to je úplne nová situácia, za ktorou ešte nemáme skúsenosti predchádzajúce a túto situáciu musíme riešiť. to, čo sa stalo, to, tá iniciatíva členských štátov nejakým spôsobom neznehodnocuje komisiu a netvrdí sa tam ani, že návrh komisie e, nebude zvažovaný pri rozhovoroch, pri, pri diskusiách a pri budúcich návrhoch. Je pravda, že to, čo tu máme pred sebou, e, nie je e, istý tradičný prípad, je to mimoriadná situácia a tak by sme s ňou mali aj naložiť. Ako komisia správne poznamenala, hovoríme vlastne o zábezpekách procedurálnych, ktoré by mali ísť ruka v ruke s európskym zatýkačom, ale zatýkač je e, v platnosti bez toho, aby boli zabezpečené dostatočné procedurálne práva. Čiže aj napriek tomu, že návrh komisie zlepšuje e, tieto záruky alebo garancie, v prípade, že schválime e, text komisie a zamietneme text členských štátov, tak to určite spôsobí analýzu, určite to spôsobí to ochrnutie eh, v rámci tejto situácie, ktorá je urgentná a ktorá si vyžaduje urgentné kroky, keď si vezmeme do úvahy naozaj tú nerovnováhu medzi eh, zárukami a eh, možnosťou trestne stíhať Musíme teda popracovať na právach obhajoby a musíme sa tu odpichnúť od návrhov členských štátov. Zatiaľ, čo sa budeme snažiť zlepšiť úroveň e, tých garancií, tak ako to navrhuje komisia, takisto aj prostredníctvom pozmeňovacích návrhov, ktoré boli napríklad predložené aj Barankovou Latfordov, alebo prostredníctvom iných návrhov, ktoré budú môcť byť predložené ešte pred termínom. To by znamenalo, že môžeme rýchle uzavrieť prácu na týchto procedurálnych zárukách, pretože od roku 2004 už sa týmto zaoberáme. Komisia prvý návrh prezentovala v roku 2004. Komisia nemusela sa cítiť viazaná cestovnou mapou. Komisia mohla navrhnúť eh, všetky tieto záruky alebo zábezpeky v spoločnom balíku a vlastne tak aj mala učiniť, eh, mala eh, riešiť tieto otázky procedurálne v tandeme alebo teda takýmto spôsobom ale situácia sa e, zmenila. Švedské predsedníctvo vlastne naordinovalo túto cestovnú mapu a prijal, bolo prijaté rozhodnutie, že sa budeme pridržať cestovnej mapy. E, dobre. E, máme tu isté jedno teda právo také, ktoré je nespochybniteľné, ale zjavne túto situáciu vyvolala aj Lisabonská zmluva. Je to teda nová skúsenosť, je to mimoriadná situácia. Preto by som chcela apelovať na kolegov, aby sa zaoberali touto otázkou, tak aby sme mohli podporiť text pani Latfordovej, aby sme rýchle mohli prejsť k uzavretiu tohto textu. Lebo v opačnom prípade ochromíme tento proces opäť a celý balík záruk, ktoré bez pochyby komisia bude prezentovať, <laughs> Samozrejme je pravda, že dochádza k lepšeniu situácie, ale už sme diskutovali o týchto troch aspektoch, eh, kde komisia navrhla zlepšenia. A v rámci predchádzajúcich rozpráv, keď sme hovorili o tom, že tie podstatné dokumenty nie sú dobre zadefinované, tak komisia sa nevyjadrila úplne jednoznačne. Ja teda vítam fakt, eh, že teraz došlo ku korekcii stanoviska komisie a že texty sú zlepšené. Keď si ale vezmeme do úvahy situáciu, v ktorej sa nachádzame, musíme sa posunúť. A v prípade, že naozaj chceme obhajovať procedurálne práva a že chceme, aby si ich ľudia dokázali uplatniť, tak potom musíme uľahčiť ten proces a musíme zaručiť, aby sa to dalo riešiť veľmi rýchle. Preto by sme nemali odmietnúť iniciatívu, ktorú schválili členské štáty eh, na to, aby sme zmiernili eh, problém, v ktorom sa ocitala komisia. za to, že nebola schopná vlastne v správnom čase predložiť takýto návrh. Ja teda vítam tak návrh členských štátov, ako aj komisie a myslím si, že tieto dva texty sa dajú navzájom zlučiť. Ďakujem, pani Brons. Pán Brons, ďakujem pekne, pán predseda. Je úplne zjavné a jasné, že obvinené a obz, obžalované osoby mali mať právo na takéto služby, ako vždy, keď to bude E, potrebné. Toto je skoro jeden z mála styčných bodov, bodov medzi môjim vnímaním a vnímaním komisie. A môže takéto právo vyplynúť aj z toho, že dobrovoľne napríklad osoba sa presunie z jedného štátu do druhého a nebude splňať pravidla právneho systému zo štátu, z ktorého pochádza toto, spôsobuje, toto sú náklady, ktoré sú spôsobované eh, masovou migráciou. Takisto to môže vznikať eh, z nedobrovoľného pohybu osôb eh, v dôsledku európskeho zatýkača. Samozrejme, ja nie som zástancom európskeho zatýkača, ktorý odníma dôležité záruky, podkopáva suverenitu a neumožňuje vydávanie osôb za činy, ktoré neprestávajú prečiny v tých štátoch vydávajúcich. Avšak ak chybne bolo považované za nevyhnutné takéto niečo, nebolo by preferovateľné vypracované, pokiaľ ide o povinné služby prekladu a tlmočenia, aby predchádzali zatýkanie a ne, nešli po ňom, ak vôbec dochádza k takej e, situácii, že niekedy prichádza až potom. Toto sú prípady, ktoré sa zdajú byť produktom e, zatýkača a, vlastne e, tie veci, ktoré vychádzajú z členských štátov, by mali spadať pod iné procesy. Ďakujem. Thank you. Pod domácu legislatívu. Pani Sargentini ospravedlňujem Ďakujem, pán predseda. sa za to, že tu nie je pani Heidi e, ja som ona je tieňová spravodajkyňa za zelených, ale som si istá, že budem môcť hovoriť aj za ňu a chcel by sme poblahoželať pani Latford za e, tvrdú prácu. Táto téma naozaj je témou pre práve tento výbor libe. E, pretože hovoríme o spravodlivosti alebo spravodlivej spravodlivosti, tak e, tu určite je téma, keď niekto je obvinený a nevie, z čoho je obvinený, tou témou, ktorá sem patrí. Takže e, tu táto téma ešte k tomu je dôležitá, pretože došlo k rozporu medzi radou a komisiou, ale zároveň musí aj komisia dosiahnuť dohodu s, s radou. Zároveň spravodajkyňa má pravdu v tom, že že keď e, vezmeme do úvahy obsah návrhu komisie, tak tento návrh je už vlastne následným, e, následnou legislatívou k e, otázke minimálnych noriem pre procesné konanie, ktorú pripravil bývalý poslanec zo zelených pán Beltendech. My eh, vlastne hľadáme takú možnosť, eh, aby sa všetky práva, ktoré má občan, môže mať, aby sa vyskytli v jednom právnom nástroji. Ďakujem pekne, hovorí predseda pán Bos. Ďakujem pekne. Ja mám obsažný bod, obsah, ktorý sa týka obsahu tohto po, um, čo súvisí s trestným konaním. Chcela by som uh, hovoriť trochu o um, pravi, o, jed, o článku 1 odsek 3 v e, navrhovanej um, nariadení a chcel by som práve poukázať na to, že je potrebné oddeliť od seba um, to, čo odporuje nariadeniu a čo je vlastne trestné konanie, musíme jasne oddeliť veci, pretože to, čo sa týka všetkých konaní, to sú bagatelné záležitosti a toto nie sú podstatné veci z pohľadu trestného konania. Preto článok 1 odsek 3 je naozaj zmysluplný, pretože v rámci takýchto konaní e, nie je možné zabezpečiť s úplnou istotou e, právo na tlmočenie a preklad e, z pohľadu členských štátov a takisto aj z pohľadu rozhodnutia Súdneho dvora pre ľudské práva z 21. februára 1984, z toho vyplýva pre mňa poznanie, že takéto masové konania by nemali byť kriminalizované takýmto spôsobom e, a mali by sme sa snažiť udržať to na praktizovateľnej úrovni pre členské štáty, malo by to znamenať právnu istotu pre všetkých dotknutých a, a mali by sme dať pozor, aby sme sa nevystavovali riziku, že e, takýmto zvýšeným, e, zvýšenou záťažou administratívnou pri takýchto procesoch e, tie vlastne, tie, tie vlastne pokuty, ktoré v súčasnosti existujú, budeme dvojnásobovať. A určite sa nebudú občania tešiť poznatku, že Európsky parlament nepriamo prispieva tomu, že zvýšenou administratívnou záťažou zvýšenou vlastne takéto poplatky. A preto e, by som chcel, aby sme sa všetci zamysleli nad rozsahom pôsobnosti takéto iniciatívy a aby sme naozaj takéto hromadné konania oddelili od skutočných tých trestných konaní. Ďakujem pekne. Pán Tavares. Pán Tavares. Ďakujem, pán predseda. Ja som tieňovým spravodajcom k tejto téme. Zúčastnil som sa prvých trilógov ešte pred Lisabonskou zmluvou a súhlasím so všeobecným prístupom pani Woodford k tejto téme. Myslím si, že dobre rieši niektoré problémy, ktoré sú komplikovanejšie, ako to vyzerá. E, často sú tam odborné, technické, lingvistické problémy, ktorý jazyk je materský, kedy je vhodnejší pre preklad rodný jazyk ako iný jazyk a tak ďalej. Čiže E, ďalej tam hovorí o tom, kedy možno žiadať o preklad, kedy nie žiadať o preklad a tak ďalej a tak ďalej. Myslím si, že pokiaľ ide o obsah, tak plne súhlasím so všeobecným prístupom Sarah Utford k tejto téme. Myslím si, že tu na e, vlastne otázka, ktorá vyvstáva, že či si máme vybrať e, text komisie alebo rady pre budúce kroky, tak chcem podporiť to, čo povedal Karloš Kueľo na začiatku rozpravy. E, text komisie vyzerá taký lepší, avšak mám pocit, že by nám trošku oneskoril kalendár a príjmanie rozhodnutí, pretože e, by sme museli e, opätovne sa vrátiť dozadu, prerokovať niektoré kroky, ktoré sme už prerokovali. A myslím si, že v takýchto situáciách čas je tiež veľmi rozhodujúcim prvkom musíme rátať aj s časom, pretože ako všetci veľmi dobre vieme, toto sa týka konkrétnych práv občanov a je dôležité, aby sme ich e, vyriešili a riešili v čo najkračších lehotách. Takže ak pani spravodajkyňa je ochotná zapracovať do svojej správy tie najlepšie myšlienky textu e, komisie a keď je plne otvorená E, takto postupovať, tak si myslím, že by to bol veľmi dobrý postup a že by sme to mohli podporiť. Ale súhlasím so všeobecnou analýzou, že komisia teraz s novými právomocami v oblasti základných práv a s novou komisárkou pre ľudské práva samozrejme musí e, si zaslúži našu podporu, najmä pokiaľ ide o všeobecný balíček procesuálnych práv, E, okrem, teda na, e, mimo e, práva na preklad. Takže toľko som chcel povedať. Ďakujem. Thank you. Mr. Predseda, ďakujem pekne, pán Papa Nikolau. Chcel by som vás požiadať, aby ste boli struční, pretože už nám teraz trochu mm, vypršal čas. Ďakujem. Chcem poďakovať pani Latford za celú prácu, ktorú tu odviedla. Pokiaľ ide o postup, tak ja som za to, za taký postup, ako e, tu bol spomenutý, ako všetci podporili. Myslím si, že my teraz musíme naozaj využiť nové procedúry, ale ide tu aj o to, aby sme nestrácali čas, lebo to je mimoriadne dôležité, lebo takto môžeme naozaj priamym spôsobom chrániť ľudí, ktorí e, čelia spravodlivosti. A chcem tu predniesť návrh. Keď hovoríme o tlmočení, o tlmočení, ktoré sa týka privátnych konzultácií s advokátmi, keďže ja sama som advokát, keďže ja sám som advokátom, chcem tu e, predniesť jednu otázku, pretože naozaj Myslím si, že by som nebol vždy celkom, by som sa necítil vždy celkom dobre počas e, stretnutia medzi advokátom a podozrivým, e, keby tam bola tretia osoba, ktorá by to tlmočila. A myslím si, že tu na menovanie tlmočníka pri každom stretnutí e, advokát kontakta s um, obvineným alebo podozrivým, neviem, neviem, či tu by sme nemali vytvoriť nejakú procedúru, tak aby to sledoval stále ten jeden uh, tlmočník, nie rôzni tlmočníci, alebo aby tento tlmočník bol menovaný advokátom. To je problematika, ktorú som chcel nastoliť. Ďakujem. Nož, Teraz je koniec rozpravy. Dal by som teraz slovo pani spravodajkyni Latford, ktorú by som požiadal, aby urobila návrh z hľadiska postupu, aj tiež z hľadiska časového postupu, aby sme mm, zvážili, že aký je teda návrh e, termínu na predkladanie pozmeňujúcich návrhov, aby sme dokázali dosiahnuť e, spokojivú dohodu pre všetky zúčastnené strany. Ďakujem, pán predseda. Len k samotnej téme. Veľmi vítam podporu kolegov, pretože si myslím, že to naznačuje, že v zásade súhlasíme s komisiou v tom zmysle, že to musí byť odolné voči charte, aj voči Štrasburgu. A nebudem to opakovať teda, že to platí aj posledných 10 rokov, a odkedy máme európsky zatýkač podľa môjho názoru potrebujeme mať niečo, čo je európsky zatýkač plus. Čiže potrebujeme tento zatýkač, ale nutne potrebujeme opatrenia, ktoré zlepšia kvalitu e, práv, ktoré má obžalovaná osoba. E, ja som tiež videla také prípady, keď ľudia boli predmetom európskeho zatýkača a nebola som spokojná s tým, e, ako sa s nimi zaobchádzalo. Um, jedným konkrét, jeden prípad konkrétne poznám. Takže toto opatrenie je veľmi potrebné a už e, malo byť, už je on, už neskoro, aby bolo prijaté. To všetci uznávame. A preto e, hovorím to, čo hovoril pán Tavares, myslím si, že bolo by dobre, keby, tak ako aj všetci asi kolegovia chcú, aby sme vybrali z textu komisie to, čo je tam najlepšie, tie čerešničky. Čiže, eh, ale zároveň nesmieme strácať zreteľ z podstaty, o čo nám tu všetkým ide to znamená, že e, mnohí z nás majú skúsenosti z rokovaní s radou a vieme, aká, aká, aká je história takýchto rokovaní a väčšinou sa nám podarí dosiahnuť dobrú dohodu s radou. Takže ja uznávam aj tú túžbu predsedníctva uznať plnú úlohu Európskej komisie. E, nikto nemôže v tomto cvičení dať Európsku komisiu nabok a určite európsky poslanci vonkoncom nemajú záujem o to, aby Európsku komisiu vysadili teda zo sedla. Čiže um, nebudeme túto podporovať akékoľvek hry, aj keď z hľadiska procedurálneho, a ja sa k tomuto za chvíľku dostanem, že pracujeme ako by vlastne na základe textu, ktorý prijali členské štáty, my v podstate sme inšpirovaní predovšetkým tým, ako to naformulovala Európska komisia, aj v súlade s našimi pozmeňujúcimi návrhmi a my budeme musieť tvrdo rokovať. Čiže je tu veľký rozdiel e, medzi tým, keď pracujete na nejakom základe ktorý, e, textu, ktorý pochádza z, od rady a akceptovať text, ktorý pripravila rada. Ja som toto už jasne povedala, čiže my nebudeme akceptovať textu, text rady z 22. E, októbra 2009. Ale čo sa týka postupu, e, ja musím mať, ale potrebujem k tomuto diskusiu s kolegami, som trochu sklamaná, že nikto teda niektorí možno sa vyjadrili, ale v podstate nikto nehovoril nič o tom, aký som ja urobila návrh postupu a nikto tu nepovedal, že či s tým súhlasí alebo nesúhlasí. Čiže mi to teda veľmi nepomohlo. Nuž. A ja sa obávam toho, že tu môže dôjsť rôznym všakým oneskoreniam a zdržaniam. Ehm, myslím si, že text komisie eh, si vyžaduje schválenie národnými parlamentami alebo rozprávy v domácich parlamentoch a keby sme teda s, eh, išli po tom, že chceme text komisie, tak vlastne členské štáty samozrejme majú opt-out, eh, začnú, začnú s tým a nemáme žiadnu záruku, že sa niekam vôbec dostaneme z tohto pretože keď dáte ľuďom možnosť druhú, druhej možnosti niečo si znovu preskúmať, tak viete, zrazu ich kadečo napadne a príjmu sa rôzne iné rozhodnutia a ja som bola rada, že som sa na toto mohla dívať tak z určitého pohľadu e, domáceho, pretože u nás e, doma e, aj ministerstvo vnútra za Britániu prijalo opt-out v tejto veci. To už bolo dobre, pretože celé roky Británia odmietala rámcové rozhodnutie úplne a teraz už sme, sa niečo zmenilo. Čiže konečne e, Spojené kráľovstvo prijalo opt-in a predtým vždy sa niekto vyskytne, ktorý potom, keď si môže niečo preskúmať, znovu povie, no vtedy som súhlasil, ale teraz už to tak veľmi sa mi to nepáči a podobne. A mám veľké pochybnosti, že či dosiahneme niečo do júna, ak budeme fungovať e, procedurálne na báze textu komisie. Ale opakujem ešte raz, e, to teda neznamená, že my chceme tento text komisie e, odhodiť, naopak môže byť e, výrazne napomocný v tom, aby sme ho mohli použiť ako, ako základ pre všetky určité nezhody alebo určité e, nerovnaké stanoviska členských štátov, alebo čo sa môžu oprieť ako taký skelet. A možno, že budeme musieť opäť eh, sa pozrieť na všetky zhrnutia a všetko, všetko čo sme, všetko urobiť, dať si na papier dokopy aj v, v, v mojich dokumentoch v, v, v mojom teda návrhu a podobne aj stanovisko právnej služby, aj všetkých, všetky stanoviska dokopy. Možno by komisia to mohla nejako takto zhrnúť. Myslím aj pán Busutil povedal, že by to bolo precedens, keby sme prijali text, ktorý pôvodne pochádza z členských štátov. Nuž, Simon, my sa tu vyskytujeme vo veľmi zvláštnej situácii, musíme pragmaticky postupovať, lebo aj komisia tiež mala svoje problémy, tým, kým sa vytvorila nová a podobne, tiež e, veci neboli také, ako mali byť. E, a takisto Európsky parlament takisto nechce klasť žiadne um, polena pod, e, tomu, pod nohy takémuto, takýmto návrhom. Takže ospravedlňujem sa za to, že tu uvádzam niektoré také konkrétne veci. Aj to, čo povedal pán Vos, aj pán, pán, pán Nikolu obidva vaše názory sú pre mňa dôležité, čiže ja budem musieť ďalej rokovať aj s kolegami a skús prísť eh, s takým návrhom alebo riešením, ktorý bude vyhovať každému, ale môžem vás uistiť, že text komisie eh, nejakým spôsobom nebude ignorovaný a my musíme ho spomenúť aj v našej správe k legislatívnemu rozhodnutiu, a som si istá, že veľká časť e, textu komisie sa dostane nakoniec do toho konečného textu. Je to naozaj taká, by som povedala, skôr technicko-odborná otázka. Na jednej strane nie je to až také úplne životne dôležité. Na druhej strane to je životne dôležité z hľadiska toho, aký to má dopad na národné parlamenty a takisto na rozhodnutia parlamentov, keď majú opt-in alebo opt-out. Takže mohli by sme zabrániť komplikáciám v tejto oblasti. Čiže medzi tým myslím, že každý z nás môže predkladať pozvoňujúce návrhy aj k textu komisie aj keď, e, aj keď je tento text komisie naozaj veľmi, veľmi dobrý. Už musíme počkať, ako sa to teda vyvinie. Nuž, ale aj tak dúfam, že sa nám podarí toto vyriešiť v našich najbližších rokovaniach, tak aby sme konečne mohli urobiť ďalší krok 7. apríla s tým, že budeme plne uznávať úlohu komisie pod eh, vedením predsedničky Redingovej, ktorá jasne eh, je veľmi silná, ale veľmi silno pretláča otázky základných práv a naozaj tejto otázky venuje vysokú dôležitosť pani Redingová, predseda. Ďakujem pekne pani Latford. Už my rešpektujeme tento citlivý návrh, ktorý ste teraz e, uviedli. E, môžeme očakávať teda túto dlhú diskusiu ešte, pretože to, aj teraz sme mali rozprávu, kde sme si vypočuli jednotlivé zúčastnené strany, ale z toho, čo som pochopil, teda dostane sa tento bod e, na program e, najbližšieho rokovania výboru LIBE 7. apríla. Dovtedy máme čas pripraviť e, stanoviská alebo návrhy samozrejme s aktívnou účasťou pani spravodajkyne a stieňových spravodajcov. Som videl, že zástupkynia komisie ešte sa hlasila o slovo, ale žiaľ už e, sme opozdení s našim e, programom Takže ja vás môžem len podporiť v tom, aby ste naďalej viedli ďalšie rokovania a budeme mať možnosť rokovať na ďalšom rokovaní 9. apríla, ak s tým súhlasíte. Nie, nesúhlasíte? You want to reopen? Chcete to opätovne otvoriť? Pán predseda, nechcem nič opätovne otvárať diskusiu, len ja chápem, že nemáte čas, len musím povedať, že ja si nemyslím, že to je otázka výberu medzi komisiou, že či, či chcete vybrať si e, text komisie alebo text členských štátov. E, ja veľmi akcept, rešpektujem praktický prístup pani e, Latford, ale keď chceme sa dať priestor návrhu komisie, možno by bolo dobré dať možnosť pre, urobiť jednu spoločnú správu, ktorá by pokrývala aj návrh komisie, aj iniciatívu členských štátov spolu. Aby to bolo taký fúzový daný dokument, pretože my, viem, že to ešte musí byť eh, schválené národnými parlamentami, ale to, čo predkladáme, je vlastne ako keby lisabonizácia eh, tohto návrhu, takže neviem, či eh, ak, ak by teda bola možnosť oba tieto návrhy sfúzovať do jedného, to by bolo veľmi dobre z hľadiska inštitucionálneho a určite by to bolo aj z hľadiska budúcich precedencov, by to bolo vlastne schopné prežiť. Takže ja si myslím, že všetci sme sa dohodli na tom časovom harmonograme, o ktoré ide aj parlamentu, aj predsedníctvu. Čiže možno by si takéto fúzovanie dokumentu vyžadovalo komparatívnu prácu s oboma dokumentami predseda. Obávam sa, že zase ste otvorili novú tému do diskusie a my už e, sme to chceli uzavrieť, keď nás takto pani Latford e, e, rozumne presvedčila tak e, nech sa páči, no prepáčte, pán predseda, môj e, záver a záver komisie nie je ten istý. E, ja, ja verím, že ako výbor pôjde môjim smerom alebo bude súhlasiť s môjim návrhom, pretože ja si myslím, že komisia tu celkom nemá pravdu v tom, čo hovorí a tu nehovoríme o fúzovaní dvoch dokumentov. Ja hovorím o práci, formálnej práci na formálnej práci na báze návrhu členského štátu, ale do tohto textu niektoré časti návrhu komisie sa možno do, môžu dostať. To sú dve iné veci a sú k tomu aj veľmi dobré dôvody, prečo som to takto navrhla, prečo som to tak opatrne aj vysvetlila kolegom, pretože sú rôzne komplikácie alebo hrozby z komplikácií z toho, keby sme chceli texty dva sfúzovať, už vôbec neviem, ako by sa to, to vôbec robilo, ale to by určite spôsobilo veľmi veľké problémy v jednotlivých e, členských štátoch e, veď tým či oným spôsobom. Takže to, čo práve povedala komisia, to nebolo celkom nápomocné, preto by som požiadala výbor, aby išiel tým smerom, ktorý som navrhla ja. Áno, ten návrh e, bol súhlasne akceptovaný zvyškom poslancov v rámci výboru LIBE. Súhlasíme teda s tým, že zahrnieme tam tento bod, ktorý e, bude opäť súčasťou programu schôdze 7. apríla. Ďakujeme pekne, budeme pokračovať. A konkrétne bodom číslo 13. Návrh rozhodnutia rady, ktorým sa doplňa kódex šengenských hraníc, pokiaľ ide o dozor nad vonkajšími morskými hranicami vo vzťahu k operačnej spolupráci, ktorý koordinuje Európska agentúra pre riadenie operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov Európskej únie. prerokovávame bod programu, takže vás chcem poprosiť, aby ste boli ticho v rokovacej miestnosti. Rád by som pripomenul kolegom, že tu máme termín stanovený. Teda termín, ktorý bol stanovený predsedom na poslednom zasadnutí a do tohto termínu treba informovať, či členovia výboru LIBE chcú oponovať eh, návrhu opatrenia koordinátori štyroch eh, skupín EPP, ALDE, SR a Zelených reagovali eh, v mene skupín politických, že chcú oponovať. Spravodajca, pán Michael Cashman, oznámil na zasadnutí 4. marca, že by odporúčal nebyť proti návrhu opatrenia, preto navrhujem nasledovný postup. Najskôr požiadame poslancov tohto výboru, či podporujú, respektíve nepodporujú návrh spravodajcu. Po druhé, v prípade, že odporúčanie spravodajcu nebude schválené, tak bude druhé hlasovanie o návrhu uznesenia a tu Libe odporúča plenárnemu, zas, plenárnemu zasadnutiu parlamentu byť proti návrhu opatrenia. Tým, že vysvetľuje hlavné dôvody nášho opačného stanoviska, text, ktorý bol predložený, bol distribuovaný sekretariátom, pričom tam boli zohľadnené aj priebehy predchádzajúcich rokovaní. A všetci by ste mali zaevidovať, že toto uznesenie by malo byť zaslané na plenárne zasadnutie eh, marci, 24. marca a 25. tak, aby bolo možné ho schváliť pred eh, termínom parlamentu, ktorý uplynie 7. apríla 2010. Najskôr si vypočujeme pána spravodajcu, pána Kešmena. Eh, ďakujem, pán predseda. Bol by som rád, keby sme postupovali istým spôsobom ticho, lebo toto, podobne ako iné opatrenia, ktoré prijíma tento výbor, je dôležité opatrenie, mimoriadne dôležité a bol by som rád, keby sme na základe faktov dospeli k rozhodnutiu. Parlament sa ocitá vo veľmi ťažkej situácii a nepomohla nám tá dvoročná diskusia, ktorá sa odohrávala na pôde rady, ktorá bola takisto veľmi náročná a ťažká, ktorá sa snažila vyriešiť situáciu právne stanovisko parlamentu Ďakujem pekne. Vravý rečník, tým, ktorí stichli e, ktoré teda rešpektujem, toto stanovisko, je, že opatrenia siahajú nad rám, rozsah pôsobnosti článku 12.5 šengenského hraničného kódexu, e, nakoľko nie, nie sú to nejaké dodatočné opatrenia, ktoré by sa týkali všeobecného dohľadu. To je veľmi stručný sumár. Takže právna služba sa domnieva, že by sme nemali schváliť takéto opatrenie, pretože siaha nad tie právomoci. E, potom tu máme list Cecilie Malmström, ktoré, ktorý sa nesie e, v inom duchu je tam opačné stanovisko, čiže máme tu dva protichodné názory právne. Čo sa vlastne snažíme spraviť tým rozhodnutím a prečo vlastne chcem, aby sme ho schválili a to znamená, aby sme neboli proti e, nemu, je, že snažíme sa dosiahnuť istú mieru istoty, pokiaľ ide o povinnosti, ktoré majú členské štáty v súvislosti nielen s dohľadom, ale aj so e, odchytením a s záchranou a takisto s, pre, s prehľadkou, s prehľadávaním. To, čo nechceme, úprimne povedané, je opakovanie minuloročného divadla, kedy dva členské štáty odmietli os- zachrániť ľudí z juhu Stredomoria, pretože nechceli potom následne riešiť dôsledky a problémy, ktoré prináša nelegálna migrácia, respektíve eventuálna žiadosť o azyl čo vlastne teda prináša toto rozhodnutie, e, alebo čo spôsobuje, e, zakomponovala tam medzinárodný dohovor do e, komunitárneho aky. A tým pádom sa zaručuje súlad a dodržiavanie aj v rámci Európskeho súdu. Súdneho dvora. Pre nás je to ťažká situácia, pretože na parlamente sme už viackrát vyzývali eh, pre takéto opatrenia. Pani Plašet eh, z pôdy tohto výboru už eh, takýmto veciam vyzvala, to bolo v januári tohto roku. A vo veľkej miere to predstavujú v rámci prílohy číslo 2 povinnosti, ktoré v súčasnosti musia dodržiavať členské štáty v zmysle medzinárodných dohovorov a takisto v rámci námorného práva OSN Samozrejme, v tejto chvíli e, tieto veci nie sú uplatniteľné na úrovni súdneho dvora. Ako náhle takéto rozhodnutie bude schválené, tak sa stanú uplatniteľnými. A preto právna povinnosť prehľadať a v prípade potreby aj zachrániť sa stáva povinnosťou, ktorú, ktoré sa už nemôžu teda členské štáty zbaviť alebo striasť. Avšak je tu morálna dilema, povieme smerom na radu a komisiu nesprávny právny základ, nesprávny právny základ, e, od, od, od, dajte to preč. E, ja si ale myslím, že v takejto situácii by sme nedostali potom nový návrh od komisie. Bola by to nová komisia, ktorá by musela sama e, diskutovať o tomto návrhu a teda predložiť ho potom. A ja si nemyslím, že by sa nám podarilo dostať nový návrh, ktorý by bol už odsúhlasený či už s radou, alebo teda aj s parlamentom v rámci legislatívneho postupu, tak aby boli vyriešené problémy, ktoré by sa mohli opäť ktoré by mohli opäť nastať počas leta. A je to e, v takýchto mimoriadných okolnostiach, bez toho, aby sme tu vytvárali nejaký precedens. Pretože pripomeňme si to, že precedens vzniká len v prípade toho, keď e, parlament bude akceptovať to, že to, čo robíme, vlastne je precedensom a úplne úprimne povedané, keď dávame svoj súhlas, my môžeme vlastne kvalifikovať e, ten, e, ten dôvod, prečo to vlastne robíme, prečo dávame ten súhlas. My sa domnievame, že komisia a rada čo najskôr a so značnou mierou urgentnosti musí navrhnúť takéto opatrenia v legislatívnom návrhu, či už v rámci revízie Schengenského hraničného kódexu alebo v kontexte Frontexu. Zároveň parlament eh, si musí ponechať otvorené všetky právne možnosti, ktoré sa môžu ukázať ako nevyhnutné. Aby som teda parafrazoval eh, baronku Latfordovu, túto teda máme eh, v ústnom zhrnutí. Ospravedlňujem sa za to, že som vzal toľko času. My sme sa tým zaoberali už na mojej politickej skupine a bolo to naozaj veľmi ťažké verím, že má politická skupina podpory. A do tohto išlo, išla veľká časť pripomienok a takisto e, veľké odopierania alebo veľké, veľké kompromisy. Ale myslím si, že máme teraz politické rozhodnutie, ktoré nám pomôže vyriešiť takúto morálnu dilemu. Pretože sú tu aj takí, ktorí sa domnievajú, že takéto opatrenia záchytov, zachytenia by zabraňovali komukoľvek mať možnosť e, žiadať o azyl. Ja si nemyslím, že takéto opatrenie je možné používať takýmto spôsobom, avšak je to obava niektorých ľudí. Tu na to ukončím. Nemyslím si, že je tu potreba, aby som e, sa e, ďalej tomu venoval. Samozrejme sú tu možné otázky a ponechám to tak ako vždy na múdrosti tohto výboru, pričom plne uznávam, pán predseda, že tie stanoviská, ktoré sú tu vyjadrené a ktoré budú predmetom hlasovania, majú rovnakú e, právoplatnosť, rovnakú validitu a sú rovnako, rovnako vychádzajú z princípov. Ďakujem, ďakujem pekne, pán Kešmen. Teraz e, krátko za predsedníctvo a potom za komisiu. Pán Murgos. Ďakujem, vážený pán predseda. Po tretí krát predstupujem pred tento výbor hovoriť o rozhodnutí rady, ktorá bola predložená, ktoré bolo predložené parlamentu minulý mesiac a myslím si, že by ste sa toho úplne dokonale zhostili, avšak na základe toho, čo som si tu vypočul, by som chcel vysvetliť, prečo sa rada rozhodla e, prijať toto rozhodnutie, a na akej právnej báze. Máme tu e, hraničný kódex a tam treba rozlišovať medzi opatreniami, ktoré sa týkajú dohľadom nad hranicami, to je článok 18 kódu e, zákonníka kódexu a potom je tam e, kontrola medzi e, hraničnými bodmi a takisto sú tam ešte opatrenia, E, o ktorých sa hovorí v rámci týchto hraničných bodov. To sú rozličné e, veci a riadia sa na základe rozličných článkov tohto kódexu. E, chcel by som pripomenúť, že tento kódex bol prijatý v procese spolurozhodovania medzi radou a parlamentom a aplikovať rozličné opatrenia, to, tam sa vytvárajú isté princípy a hovorí sa, že sa vlastne príjmu dodatočné normy v súlade s princípom komitológie. To je hlavná, hlavný pozmenujúci návrh zo strany rady, takže podľa nášho názoru právny základ je správny a treba ho aplikovať. Tiež chcem pripomenúť, že z nášho hľadiska otázka o ktorej sa teraz hovorí, je technicky veľmi zložitá, dlho sa o tom diskutovalo, hovorili o tom experti počas predbežných rokovaní v komisii a aj v, aj v rade. E, bolo veľmi namáhavé dospieť k dohode, ale blížime sa k tomu, lebo teraz sa poprvýkrát tieto otázky riešia na úrovni spoločenstva. Chcel by som zdôrazniť, že ak sa teraz objavia e, problémy v priebehu nejakého, nejakej námornej operácie a ktoré sa, mm, tieto problémy sa budú týkať niektorého z týchto dozhodnutí, nebude sa nič diať, nebudú žiadne dôsledky, nemáme e, právo spoločenstva. Ak sa rozhodnutie príjme, tak budeme mať rámec spoločenstva, budú tam predpisy a v prípade problémov sa môžu aplikovať postupy, dokonca aj postupy priestupkové a priestupkové konania zo strany komisie a riaditeľ agentúry Frontex, ktorý často predstupuje pred váš výbor, chodí aj do rady a tam s ním môžete diskutovať prečo. Lebo ak sa nebude aplikovať rozhodnutie, nebudú sa aplikovať komunitárne normy alebo či treba modifikovať komunitárne normy. To sú otázky, ktoré môžete položiť riaditeľovi agentúry Frontex a keď sa ho to spýtate, tak on vám povie, že v súčasnosti neexistuje komunitárne právo, ktoré by bolo vykonateľné a aplikovateľné. Takže preto je dôležité, aby sme pozitívne toto prijali a aby sme demokraticky kontrolovali aj e, hraničné operácie. Ak e, sa parlament rozhodne zablokovať alebo odmietnúť toto rozhodnutie, tak to vlastne sa zruší. Nechcem tu dramatizovať, ale nebudeme mať právny rámec spoločenstva. Nechcem, vravím, to dramatizovať, lebo už boli takéto prípady v minulosti, budú aj v budúcnosti. Ale chcem povedať jednu vec z praktického hľadiska. Záväzok nájsť kompromis e, nebude ľahké a nebude to ani rýchle. Myslím si, že to nebude rýchle, lebo legislatívne procedúry e, majú istú postupnosť, každá inštitúcia má svoje procedúry, rada svoje, parlament, komisia, treba ich rešpektovať a to si vyžaduje čas. A to aj v tom najlepšom prípade, keď sa dôjde k dohode. Nemyslím si, že bude ľahké dospieť k dohode a teraz nechcem už hovoriť ani o rade, ani o komisii, ani o parlamente, ale budem hovoriť len o rade. V rade nebola jednomyselnosť, pokiaľ ide o prijatie tohto rozhodnutia. Ak sa táto záležitosť opätovne predloží ministrom, tak sa opätovne otvorí diskusia, komisia predloží to isté, čo teraz, alebo iné, to neviem, ale isté je, že ministri opätovne začnú o tejto téme diskutovať a je len logické, že potom Nevieme, kam takáto diskusia môže vyústiť. Ehm, hovorím, že to nebude ľahké, ale nie je nemožné dospieť k dohode a ku záveru. Myslíme si, že takéto rozhodnutie je užitočné a naozaj by sme odporúčali, aby bolo prijaté. Samozrejme, sme si vedomi, že tu nepredkladáme žiadne zázračné riešenie, ale poprvýkrát sa táto oblasť rieši z hľadiska spoločenstva a myslíme si, že by to bolo niečo užitočné, keby sa to zaviedlo do praxe. Chcem zdôrazniť, že sme tam takisto zapracovali veľa opatrení, veľa ochranných klauzul, kde sa žiada, aby Frontex informoval o aplikácii tohto pravidla a ak budú vážne problémy, tak aby sa o nich tiež informovalo. Toto sa bežne nerobí. Keď máme nejaké komunitárne normy, tam sa vytvoria lehoty, ale toto je mimoriadná klauzula a keď Frontex takúto správu vydá a predloží ju rade alebo parlamentu, tak sa treba spýtať, aké opatrenia treba do budúcnosti prijať, čo sa stalo. Teda opakujem, nie je to zázračné riešenie, ale myslíme si, že e, námorná bezpečnosť sa Frontexu bude zabezpečovať lepšie s týmto rozhodnutím ako bez neho. Ďakujem pekne, teraz dáme priestor predstaviteľovi komisie, ale najskôr by som chcel eh, oznámiť všetkým členom eh, výboru LIBE, že bude neskôr hlasovanie a ja som sa pýtal eh, na to, či všetci majú zo sebou elektronické kartičky hlasovacie. Budeme rukou hlasovať. Aha, nie všetci majú zjavne kartičky so sebou. Takže poprosím predstaviteľa komisie. Eh, ďakujem, pán predseda. Na základe listu, ktorý zaslala komisárka Malmstromová na výbor, by som rád prezentoval nasledovné pripomienky. Poprvé, pokiaľ ide o právny aspekt, komisia je presvedčená, že právny základ a že ten formálny nástroj je správne zvolený. Eh, len pre informáciu, rada takisto eh, venovala značný čas diskusii o právnych záležitostiach s inými E, námietkami. Na rade bolo viacero členských štátov, ktorí tvrdili, ktoré tvrdili, že EÚ tu nemá e, právomoc v tejto, tejto oblasti. Nie je teda právomoc EÚ, pokiaľ ide o záležitosti, ako je záchrana a prehľadávanie e, migrantov, ktorí sa snažia doraziť do Európy. Zo strany komisie musím konštatovať, je to začne polutovania hodné, že v rámci diskusí o tejto agende sme sa tak výrazne sústredili na právne aspekty a nie na politický uhol pohľadu, a to znamená potrebu únie zaručiť, že budú vypracované pravidlá, ktoré nám pomôžu riešiť e, výzvu migrácie na južnej hranici EÚ. So všetkým rešpektom by som rád pripomenul, že jediná inštitúcia, ktorá má právomoc na riešenie takýchto právnych záležitostí je Európsky súdny dvor, E, ktorý je jedinou inštanciou, ktorá môže v konečnom dôsledku povedať alebo rozriešiť otázku, či je to správny právny základ alebo nie. Pokiaľ ide o tú podstatu, e, spravodajca už uviedol veľmi e, dobrý príklad, pokiaľ ide o prehľadávanie a záchranu. Dovolte mi uviezť druhý príklad. Otázka princípu non-refoulement a jeho uplatňovanie v medzinárodných vodách aby to bolo jasné, e, zo strany komisie sa domnievame, že už v súčasnosti na základe Schengenského hraničného kódexu, na základe charty základných práv, e, tento princíp platí na e, moriach, vysokých moriach vysosných vodách, ale je to spochybňované tento princíp. Mnohé členské štáty sa domnievajú, že to tak nie je. Toto rozhodnutie, ktoré tu dnes máme, by vyriešilo takúto ambivalentnosť raz a navždy a jasne by sa počiarklo, že takýto princíp platí a takisto by bolo dané isté usmernenie, ako uplatňovať e, takýto princíp v praxi. Po tretie, pokiaľ ide o nariadenie Frontex, ako viete, komisia predstavila návrh pred niekoľkými týždňami v tejto súvislosti kde sme dali, ako by som povedal, čo najviac, e, čo je potrebné, pokiaľ ide o posilnenie aspektu základných práv e, na úrovni agentúry Frontex. Avšak je tu istý rozdiel. Naredenie Frontex rieši, situáciu, rieši fungovanie vlastne agentúry a jej zodpovednosti. Toto rozhodnutie, ktoré máme dnes pred sebou na stole, e, sa týka povinností členských štátov, ktoré vyplývajú z európskeho práva, z medzinárodného práva a je tu výklad a objasnenie, ako by mali takéto povinnosti byť splňané v praxi. A tieto dva nástroje sú komplementárne, doplňujú sa navzájom a povedal by som, že aj vzájomne nevyhnutné plne sa stotožňujem s tým, čo povedal spravodajca. Pokiaľ ide o tie nadchádzajúce operácie v roku 2010 zo strany komisie, eh, by sme mali naozaj výrazné obavy, pokiaľ ide o spúšťanie takýchto operácií zo strany Frontexu, ktoré sú naplánované na južnej hranici v roku 2010 tak eh, v súvislosti s ochranou jednotlivcov, pretože o to tu vlastne ide, eh, ide o ochranu jednotlivcov, migrantov, ktorí sa snažia E, doraziť do Európy v ťažkých a tragických okolnostiach, ťažkých a tragických okolnostiach, snažia sa, aby boli dodržiavané ich práva a takisto aj ochota členských štátov byť účastné, účastné na operáciách Frontexu v roku 2010. Veľa členských štátov povedalo a z pohľadu komisie právom, že rozhodnutie takéhoto typu je predpokladom kontinuálneho pokračovania operácií aj teda angažovanosti na úrovni Frontexu čo znamená, že toto by nielenže e, zmenšilo priestor na ochranu práv jednotlivcov, takisto by to znížilo kapacitu a schopnosť únie reagovať na imigráciu pomory a riešiť e, výzvu takéto imigrácie, takéto pristahovalectva. To znamená, že v mene e, mojej komisárky musím povedať, že scenár kontinuálnej absencie takýchto pravidiel nebude e, považovaný za politickú zodpovednosť komisie a že môžem e, apelovať len e, výrazne na výbor, aby nezamietol návrh rozhodnutia. Ďakujem, pán predseda. Thank you. Now. Ďakujem pekne. Teraz otváram priestor na diskusiu. Janin, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Nuž, Čím viac ľudí hovorí o zodpovednosti za operácie v roku 2010, o to viac e, e, ma to trápi, pretože mali sme v minulosti také operácie, kde členské štáty nemali žiadne problémy, aby mohli, e, nemohli pokračovať ďalej v týchto prácach. Nemali by sme neustále túto vyťahovať akési emócie a ja súhlasím so spravodaj e, som, že potrebujeme tieto úsmernenia, ale potrebujeme, mali by sme zostať naďalej v nejakej realite a pri zdravom rozume pretože čo sa týka uplatňovania týchto e, usmernení, keďže keď nebudú záväzné, tak potom otázka, že či môžeme potom žiadať od členských štátov, aby to dodržiavali alebo nie, tak to by som chcela mať v tom viac jasno, keď to nebude záväzné. A z hľadiska obsahu týchto usmernení súhlasím s tým, že potrebujeme takéto usmernenia, to sme už povedali, ale mňa skôr spochybňujem otázku uplatniteľnosti týchto usmernení, keď to nebude právne záväzné. A takisto musíme sa dôkladne pozrieť aj na ten postup, kto to, ako to budeme kontrolovať. Nemôžeme len tak e, e, aj právny, stanovisko právnej služby len tak dať, dať e, desi nabok alebo si ho nevšímať, čiže myslím si, že právna služba môže, že má pravdu, ale neviem, nemôžeme hovoriť tu normálne prakticky, že prečo je to také zložité, aby sa právna služba parlamentu a komisie jednoducho stretli a si o tom pohovorili. Viem, že bolo tu právne stanovisko rady predtým, hovorila som o tom s členskými štátmi a hovorili, že možno by to bolo užitočné, keby sa právna služba vyjadrila k tomuto nariadeniu o Frontexe spoločne teda. Takže ako, sa, ako by sme to mohli urobiť? A vlastne o to mi ide, ak to odsúhlasíme, čo bude nasledovať ďalej. Moje problém je s tým, že ako to bude celé fungovať v praxi. Moja politická skupina nebude schvalovať e, niečo, čo je na stole. E, mali sme mať tomu veľmi živú diskusiu v rámci našej politickej skupiny počas e, prípravy hlasovania v plenárke a je to pre nás e, veľmi dôležitá téma, osobitne keď niekto stále vyťahuje alebo hrá túto, e, tou kartou emócií, e, že je to emotívna záležitosť, ale myslím si, že nemala by ale je rada takisto túto zhrať s emóciami, keď príde do nášho výboru. Ďakujem pekne, hovorí predseda pán Romeva. Ďakujem. Ja plne chápem dôvody, a zdieľam obavy, pokiaľ ide o morálne aspekty, o ktorých sa zmienil kolega Kešmeň. Myslím si, že je to veľmi ťažké rozhodnutie. My sme o tom hovorili aj v skupine a je to naozaj rozhodnutie, ktoré si vyžaduje politické, morálne aj právne e, riešenie. Ale rovnako je dôležité, aby sme z nášho hľadiska mali istú istý koherentný prístup v porovnaní s ostatnými podobnými debatami. A myslím si, že je veľmi dôležité brať do úvahy e, súdne rozhodnutie. Tam všetci súhlasíme, že politický príspevok sa musí pripojiť k tomuto súdnemu rozhodnutiu k rozsudku. To znamená, že ak v niektorých témach e, tento E, rozsudok bol základný pre stanovenie línie a e, pri stanovení kompetencií parlamentu v istej determinovanej téme. Keby sme tento precedens teraz porušili, tak by nás to mohlo oslabiť aj v budúcnosti v podobných debatách. Takže keď sa kolega Cashman zmieňoval o precedentných situáciách, e, tak ja si myslím, že táto situácia keby sme ju riešili, tak by bola precedentom a bol by tu konflikt precedentov. Aj myslím si, že by tu bol teda precedens, aj keď my by sme hovorili a chceli by sme, aby to precedens nebol. E, takže postup je politický. Nie, že by sme my napádali právny postup, ale tento postup je súčasťou aj politických rozhodnutí. Čiže pre nás je tu jedna dôležitá vec a to je práve táto. Ak pôjdeme do podstaty otázky, je tu ďalší aspekt a to aj e, Žanin spomenul, je tu otázka a záväzný charakter tejto otázky. Pravdepodobne by sme mali inú debatu, keby táto norma bola záväzná. Je to možné, ale nie je tomu tak. A preto otázka, ktorú v našej skupine si kladieme, je, čo sa skutočne zmení praxi, v reálnej praxi, v konkrétnej činnosti v týchto zónach, ak túto normu príjmeme. Keď to závisí od vôle štátov, keď plnenie tejto normy bude závisieť od členských štátov a je podmienená rozličnými aspektami medzinárodného právneho rámca, ktoré už stanovujú isté špecifické správanie v tejto oblasti. Takže máme veľa pochybností o tom, že ak túto normu teraz príjmeme, takže to zmení tie praktiky, ktoré sa už ukázali v existujúcom právnom rámci ako e, efektívne alebo neefektívne, ktoré sa plnia alebo sa neplnia, ak ich záväznosť nie je dostatočná. Myslím si, že je veľmi dôležité uvedomiť si, že tu máme diskusiu o nariadení Frontex, ktoré prebieha. Tam sa nám otvoria možnosti e, urobiť veci dobre. A v tomto zmysle musím povedať, že ma opäť znepokojuje e, tento istý taký isté vydieranie, neviem, či je to zámerné alebo nie, tak e, na Európskeho parlamentu povie sa, keď to odhlasujete dobre, keď nie, tak to zablokujete. Myslím si, že táto téma sa rieši od roku 2006, teda dlho. A za celý tento čas nebolo možné stanoviť také normy, ktoré by boli prijateľné pre všetkých, lebo vždy, keď bežíme proti času, tak e, parlament má zodpovednosť e, a vždy sa hodí na parlament zodpovednosť riešiť túto otázku. Myslím si, že e, je dôležité, aby sme vytvorili také bázy, aby sme takúto debatu nemali vždy, keď dospejeme do morálne komplikovanej situácie, ako je táto. A preto trvám na tom, že ne, nenadchýňa nás obsah, ale z hľadiska zodpovednosti sme skutočne potvrdili a spolu potvrdili rozhodnutie zamietnúť návrh rozhodnutia rady. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, budem stručný ja musím povedať, že ako niektorí viete, mne veľmi táto otázka leží na srdci a týka sa Frontexu. Najskôr budem hlasovať s mojou skupinou, tak ako bude hlasovať moja skupina a e, stojím za e, správou Európskeho parlamentu. Prečo? Poprvé, čítal som si veľmi podrobne článok 12 e, toho kódexu o hraniciach a tam je 5 bodov. Hovorí sa tam o údajoch komisárky Cecilie Malstrom a veľmi, veľmi sa tam hovorí aj o, e, o aktivite parlamentu. Chcem vás upozorniť na niekoľko bodov. Poprvé, e, je tu konflikt kompetencií v tejto debate a na to sa vzťahuje bod 4 e, tohto hraničného kódexu a bod 5, kde rada musí e, svoj návrh predniesť v zmysle komitológie. Takže ja som sa definitívne priklonil e, k mojej skupine v prospech e, právnej správy parlamentu. A treba povedať, že komisárka sa dopustila istého protirečenia, lebo na jednej strane sa odvoláva na to, že hovoríme o opatreniach, ktoré majú výlučne odborný charakter, ale na druhej strane tvrdí, že otázka má takisto aj politický a praktický význam. A toto naozaj nemôže byť e, v súlade so zdravým rozumom. Na druhej strane e, si vysoko cením a aj to hovorím vystúpenie španielského predsedníctva rady, ktoré skutočne dalo taký, e, e, taký rozumný rozmer celej záležitosti. A treba povedať, že ako aj povedal môj kolega Romeva, a ja s ním súhlasím, že tu nie sme pred e, podstatnou otázkou, ani pred definitívnou otázkou, ani pred záväznou otázkou. Takže chcem, vážený pán predseda, zdôvodniť aj svoj postoj a povedať kolegovi Kašmanovi, že ja plne chápem jeho dôvody a že v tejto príležitosti, pri tejto príležitosti ho nebudem môcť podporovať. Ľutujem to, ale je to tak, pán tavárš. Ďakujem, vážený pán predseda. Všetci sme už pochopili, že je tu dilema je tu dilema v skupinách, je tu dilema osob, sú tu dilémy osobné a všetci my to tak či onak vnímame a cítime. Viacerí členovia sa už o tom zmienili, nebolo to jednoduché diskutovať v skupinách ani v mojej skupine, ale musíme si tu veľmi jasne povedať, že kde nie je diléma a na čom sa všetci zhodneme. Všetci súhlasíme s tým, že je potrebné, aby mandát Frontex bol e, podporený. A všetci súhlasíme, že toto je, by bol skutočne civilizačný krok dozadu, keby sme mali istú ambivalentnosť v tejto oblasti vzhľadom na historické vojenské námorné tradície v tejto oblasti. Takže nemáme tu žiadnu dilému v tom, že musíme rýchlejšie a čo najrýchlejšie ísť dopredu, aby sme to poopravili priamo. Tak v a tam samozrejme nikto, s tým nie, nikto proti tomu nie je. Takže určite budeme súhlasiť, nesúhlasiť, hlasovať, rozlične hlasovať. A možno, že aj v rámci jednotlivých politických skupín, ale následne by sme mali sa zhodnúť na dvoch veciach. Poprvé, že parlament môže a musí čo najrychlejšie ísť dopredu pri zmene tohto mandátu. A teraz treba povedať, lebo to som zabudol povedať, že ja osobne budem hlasovať e, spolu so spravodajcom Kašmanom, ale musím povedať, že sa mi páči tento obsah práve tak, ako aj prerogatívy parlamentu. Teda a ani na okamih som si nepomyslel, že by som mal e, sa vzdať prerogatív parlamentu a hlasovať za to, čo navrhuje kolega Kašman. Ale my môžeme takto pokračovať a samozrejme, že nikto tu nehovorí, že nesúhlasí, že e, pravidlá sú nebezpečné. Práve naopak, my si myslíme, že ak nejaký problém tu bude, tak Ehm, no, tým problémom je, že tie normy nie sú dostatočne záväzné a my môžeme požiadať radu aj komisiu, aby sa usilovali pracovať čo najrychlejšie. A ešte tu máme ďalšiu vec. A síce, ak budeme robiť emocionálne vydieranie parlamentu, tak parlament tiež môže emocionálne vydierať ostatné inštitúcie. Sme členské štáty, môže vydierať členské štáty. A ak nebudeme konať rýchlo a ak rýchlo nepoopravíme tento mandát Frontexu, tak my vieme, že v budúcnosti sa takáto situácia môže zopakovať, keď sa na nás ukáže prstom, vy ste nechceli robiť veci tak, ako sme chceli robiť my. Takže my poopravíme mandát Frontexu a teraz budeme na vašej strane a treba konať rýchlo, aby sme implementovali tieto mm, e, hlavné línie a, aby, a už skončím, lebo by tu došlo skutočne e, k, k, k kroku späť na našom kontinente. We're Really running late, so I beg... Pán Busutil, prosím vás pekne, buďte slušní, lebo už naozaj nemáme čas, musíme ešte aj hlasovať. Už len stručne, pán predseda. My tu máme schváliť opatrenie, o ktorom nás jasne povedala právna služba, že komisia presahovala svoje právomoci. To je jasná informácia a nie je to iba, a dokonca nie iba raz, ale dokonca aj dvakrát presiahli svoje právomoci. Čiže keď my tieto pravidla odsúhlasíme dnes, e, tým pádom by sme odsúhlasili e, konanie komisie, ktorá presahuje svoje právomoci a takýto signál by sme asi nemali vysielať. Ďalej, čo sa týka e, vecí, ktoré tu boli povedané, už nič nedoplním Poviem len toľko, že veľmi ľutujem rozhodnutie, alebo návrh, návrh že bez týchto eh, pravidel vlastne niektoré členské štáty ohrozujú životy v moriach. Myslím si, že to je naozaj patronizujúce a je to urážlivé pre krajiny na juhu, Španielsko, Taliansko, Grécko, Malta, ktorí bojujú o to a zachraňujú životy v moriach za, na svoju vlast vlastnú zodpovednosť alebo za svoje vlastné presvedčenia a teraz, keď niekto chce povedať, že tu na, sa strácajú životy kvôli členským, kvôli južným členským štátom, tak to sa mi teda vonkoncom nepáči, to veľmi lutujem. Predseda, komisia chce reagovať, prosím nás pekne, maximálne dve minúty, kým dáme slovo potom ešte spravodajcovi. Ďakujem, pán predseda, len dve veci, ktorých som Chcem jasne objasniť. Čo sa týka všeobecných princípov rozhodnutia, vrátanie zákazu non-refulmom princípu, tento, toto rozhodnutie je úplne právne záväzné ako, ako akýkoľvek iným právny nástroj a je e, riadený súdnym dvorom. Po druhé, e, právna služba komisie je ochotná sa okamžite stretnúť s právnou službou parlamentu aj s právnou službou rady, aby si všetko objasnili z hľadiska právnych otázok. Ďakujem pekne. Now, Predseda, vďaka pán Cashman. Chcete to ešte uzavrieť? Sekundy. Som vám sekundy. Prosím vás, veľmi stručne. Iba by som chcel pánovi Busutilovi, že ako Taliani, aj nás, Talianov nás uráža to všetko, čo robí Grécko, Taliansko, Malta veľmi často, pretože e, dohodou s Líbiou s, došlo k situáciám absolútneho porušovania ľudských práv. Už ďakujem pekne, pán predseda. Boli tu niektoré otázky položené a neviem, ale ako otázky sú postavené na hlasovacom zozname hlasovania, tie som nevidel. Aby som vás trochu nejakým spôsobom usmernil, čo by som sa chcel teraz spýtať. E, bude hlasovať výbor e, za teda aby sme neboli proti tomuto opatreniu. To znamená, že keď ľudia nechcú byť proti tomuto rozhodnutiu, budú hlasovať za. Ak chcú za, tak musia hlasovať proti. Chcel by som ešte povedať, že nie je žiadna e, urážka južných členských štátov. Ja som hovoril o konkrétnom príklade dvoch členských štátov, ktoré za posledných 24 hodín e, zlyhali a to je tá situácia, ktorú by som chcel, ktorú by som sa chcel vyhnúť eh, bez ohľadu na to, že ako dopadne toto rozhodnutie a všetky stanoviská, ktoré boli eh, poduknuté v tejto diskusii, boli eh, zvážené a boli všetky rešpektované, takže ja už teraz som, nechám situáciu na hlasovanie. Ďakujem pekne predseda. Takže teraz budeme hlasovať o návrhu správodajcu. To znamená, že e, Všetci tí, ktorí súhlasia s návrhom spravodajcu, nech zdvihnú ruky, teda tí, čo súhlasia. Teraz tí, čo sú proti návrhu spravodajcu. Čiže návrh spravodajcu bol zamietnutý. A teraz budeme hlasovať e, druhé, druhé hlasovanie o návrhu uznesenia. Teda kto je za, e, za e, pro, proti návrhu stanoviska? Teda kto je za protinávrh? 24. bolo predtým a teraz e, tí, čo sú proti, proti návrhu. Yes. So the decision has been made. has been Takže to bolo rozhodnuté schválené, je to na plenárku. Pán spravodajca, chcete ešte urobiť posledné vyjadrenie? Vďaka, pán predseda. Nuž, e, vzhľadom k tomu, že hlasovanie išlo proti odporúčaniam spravodajcu, zdá sa mi vhodné, že ja odstupujem z funkcie spravodajcu a že všetky ďalšie opatrenia pôjdu pod, e, e, pod hlavičkou výboru, teda pod hlavičkou predsedu výboru. Rozhodne výbor a spravodajca pre, predseda preberá e, štafetu. Kolegas. Milí kolegovia, prosím vás. Por favor. Prosím vás, utište sa. Tenemos aún Máme ešte un importante... veľmi dôležitú vec na našom programe. Je to bod číslo 15 spolu s bodom 14. Budeme hovoriť o budúcnosti spolupráce, súdnej spolupráce v trestnej oblasti a o budúcnosti Eurojustu v tomto kontexte od vstupu do platnosti Lisabonskej zmluvy dostal, dostali sme e, na našom vypočutí vo výbore LIBE dve osobnosti, ktoré predložia svoje prezentácie a následne budeme mať e, možnosť vyjadriť sa my ako členovia výboru. Dovolte mi, aby som najskôr privítal zástupcu rotačného predsedníctva únie, štátneho tajomníka e, Ministerstva spravodlivosti e, pána Carlosa Campa Morenu, e, ktorý vyjadri svoje postoje a názory na úžasný impuls, ktorý súdna spolupráca v trestnej oblasti umožňuje umožnil vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy a to predovšetkým e, chce povedať svoje názory, pokiaľ ide o perspektívy. závedenia do praxe to, čo predpokladá článok 86 zmluva o fungovaní Európskej únie ohľadne vytvorenia kontroly, európskej kontroly, e, ktor, e, na obranu finančných záujmov únie a koordináciu e, súdnej a trestnej činnosti a prenasledovania vážnej a ťažkej cezhraničnej kriminality. A tiež sme Môžeme privítať medzi nami nového predsedu Eurojustu, pána Alena Williamsa. Vítajte. Viete, že tento organizmus Európskej únie e, presadzuje a podnecuje spoluprácu medzi súdnymi e, orgánmi a medzi agentúrami a prokuratúrami a E, takisto sa zaoberá e, e, potieraním cezhraničnej kriminality. Takže najskôr dáme slovo štátnemu tajovníkovi Španielského kráľovstva a potom si vypočujeme nového predsedu Eurojustu a potom otvoríme debatu s členmi výboru. Vítajte, pán štátny tajomník. Ďakujem, pán predseda. Dámy a páni, dovolte mi najskôr vyjadriť moje uspokojenie, že môžem e, predstúpiť pred váš výbor a prezentovať myšlienky súčasného polročného predsedníctva Európskej rady v súvislosti s budúcou spoluprácou v oblasti trestnej spolupráce a v Eurojustu po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti. Som veľmi spokojný, že E, môžem sa s vami stretnúť. Myslím si, že nebudem preháňať, keď poviem, že vy ste práve tým duchom obnovy. Španielské predsedníctvo prikladá veľký význam úzkým vzťahom e, a pravidelným vzťahom s parlamentom a preto ďakujeme za pozvanie e, prezidentovi, predsedovi parlamentu E, pred, pardon, predsedovi výboru, pánovi Lópezovi Aguilarovi, aby sme hovorili o tejto dôležitej téme. Ďakujem vám za zanietenie, akým sa tejto téme venujete. Po vstupe do platnosti Lisabonskej zmluvy 1. decembra 2009 európska konštrukcia dostala nový impuls. Všetci viete, že to má významné dopady, najmä pokiaľ ide člá, e, od články, ktoré sa týkajú tretieho piliera, pretože tam zanikla tá fragmentácia v tomto pilieri. E, táto oblasť je zásadne posilnená a myslím si, že je v kompetencii tohto parlamentu, ako aj v kompetenciách národných parlamentov v rámci kontroly subsidiarity. Preto my máme nové a veľmi účinné nástroje, ktoré môžu zvýšiť akcieschopnosť únie v oblasti spravodlivosti, slobody a bezpečnosti a to môže zefektívniť boj proti delikvencii a organizovanému zločinu. A aké nové veci e, vyplývajú z vstupu Lisabonskej zmluvy do, e, do platnosti, najmä v oblasti e, súdnej právnej spolupráce? je tu veľmi dôležitý prvok možné budúce perspektívy. Ako viete, podľa článku 4.2 e, odseku J e, priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti je zdieľaným priestorom EÚ plus členské štáty a reguluje to článok 5 uvedenej zmluvy. Vstup do platnosti Lisabonskej zmluvy umožňuje významnú komunitarizáciu priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Zavádza sa tam postup spolurozhodovania a je to nový legislatívny e, e, postup. Európska rada definuje podľa článku 68 zmluvy hlavné orientácie pre E, strategickú a operatívnu činnosť e, v tomto priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti a potom bdie nad konkrétnou aplikáciou. Národné parlamenty musia e, na základe článku 69 bdieť nad implementáciou a vlastne takýmto spôsobom môžeme plne kontrolovať celý tento priestor v súlade s článok 100 76 Lisabonskej zmluvy. Komisia má naďalej legislatívnu iniciatívu a členské štáty v oblasti súdnej a trestnej spolupráce a títo môžu predložiť návrh len vtedy členské štáty, keď budú podporené štvrtinou členov. Je veľmi dôležité v tomto bode zdôrazniť, že je dôležité vyhýbať sa konfliktom. A to si vyžaduje dialog, rešpekt a spoluprácu, loajálnu spoluprácu medzi komisiou a členskými štátmi. Chcem zdôrazniť vytvorenie nových právnych základov, ktoré umožnia pokročiť v oblasti budovania skutočného e, priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Budem o tom hovoriť e, v blízkej budúcnosti podrobnejšie. No a pokiaľ ide o súdnu a trestnú spoluprácu, musím zdôrazniť, že článok 82 zmluvy e, zvyšuje a rozširuje e, dosah článku 31 zmluvy o EÚ a začlenuje tam aj oblast, do oblasti žaj aj e, vzdelávanie sudcov a spravodlivosti. Takisto navrhuje prijať isté smernice, pokiaľ ide o dôkazy, procesuálne garancie a ďalšie špecifické aspekty súdnej spolupráce a trestnej spolupráce, vždy v spolupráci s Európskym parlamentom. Pokiaľ ide o novinky Lisabonskej zmluvy, tie nám dali nové špecifické právne bázy v oblasti súdnej a trestnej spolupráce a e, to chcem zdôrazniť. Teraz je možné prijať prostredníctvom týchto smerníc minimálne normy ohľadne definície e, trestných situácií a sankcií. Ako viete, toto už bolo možné v minulosti v oblasti terorizmu, organizovaného zločinu a e, pašovania drog. Teraz máme veľmi dôležitý pokrok, lebo taká, takéto minimálne normy môžu byť vytvorené aj v oblasti prevádzania a obchodu s ľudskými bytostiami, deťmi, e, kapitálmi, e, praním špinavých peňazí, informatickými zločinmi a ďalšími dôležitými oblastiami, ktoré budú v budúcnosti stanovené radou. Samozrejme, e, to musí byť aj schválené Európskym parlamentom. V rade sa vyžaduje jednomyseľnosť a takto môžu byť prijaté smernice, ktorými možno upraviť existujúce ustanovenia. Samozrejme, vždy sa musí aplikovať e, článok 83 odsek 2 e, Lisabonskej zmluvy. Musím pripomenúť, že súčasne so zlepšovaním spoločnej odpovede na zločineckú činnosť musíme harmonizovať aj my sami minimálne štandardy pre práva a aplikovateľné garancie pri aplikácii týchto pravidiel. Dámy a páni, história e, nás učí, že medzi nevyhnutným a želateľným je vždy isté napätie, ale e, dá sa to prekonať. A preto si myslím, že teraz je veľmi dôležité, pokiaľ ide o smernicu o preklade a tlmočení, E, mať e, debatu s vami, s Európskym parlamentom. A tá téma procesuálnych garancií si vyžaduje e, pokročiť dopredu vo všetkých diskusiách ohľadne procesuálnych garancií našich inštitúcií. Hneď to vysvetlím. Myslím si, že sa musíme za každú cenu vyhnúť tomu, aby sme sa vzdialili od nášho cieľa. Musíme k nemu ísť pevným krokom. Musíme chrániť garancie občanov, a musíme vedieť, kto musí mať v každom konkrétnom prípade iný právo iniciatívy. Dámy a páni, ak súhlasíme e, a budeme súhlasiť v podstate, tak určite pokročíme veľmi rýchlo dopredu. Nezabúdajme, že vzhľadom na to, že ministri spravodlivosti tu už túto otázku nastolili, že okrem procesuálnych garancií v oblasti súdnej a trestnej E, trestného stíhania, musíme myslieť aj na obete. Zaoberali sme sa delikvenciou, vyhosťovacím procesom, plnením e, trestov v iných krajinách, ale nikdy sme nehovorili o obetiach. Dlhý čas, ak mi dovolíte, boli tieto obete iba takou obyčajnou súčasťou trestnoprávneho konania. A preto je dôležité, e, aby ste vedeli, že sme aktivizovali iniciatívu na ochranu obetí. Tá, táto iniciatíva chce otvoriť priestor e, spolupráce, e, ktorý by sa zameriaval na obete. To by bola prvá norma, ktorá by bránila, zaoberala sa obeťami a obracala by sa predovšetkým na tie obete, ktoré sú obeťami rodového násilia, a preto to je veľmi dôležitá smernica a veľmi dôležitý rozmer. Zvyšný čas by som chcel venovať otázkam, ktoré sa týkajú Eurojustu a budúcich perspektív. Po Lisabone môžeme prijať také nariadenie, ktoré v súlade s príslušnými pravidlami umožní jeho fungovanie. Ja som presvedčený, že pán Williams zdôrazní veľmi dôležité aspekty Eurojustu. Ja však mu nechcem zachádzať do jeho právomoci, ale na základe rozhodnutia Rady z 28. februára 2002, ktorým sa vytvoril Eurojust za účelom boju proti vážnej zločinnosti a deliktom, e, tento Eurojust dostal e, nové impulzy e, po zasadnutí rady v, dece- rady v decembri 2009. Tým sa modifikujú predchádzajúce rozhodnutia. Členské štáty musia začleniť E, túto smernicu čo najskôr do svojho právneho systému. Tým chceme zvýšiť operabilnosť Eurojustu a takisto e, chceme stanoviť konečný štatút národných členov Eurojustu a stanoviť minimálne pravidlá spoločné pre túto oblasť. Hlavné novinky tohto rozhodnutia 2009 sú definícia minimálneho štandardu právomoci národných orgánov, vytvorenie koordinačnej línie 24 e, hodín denne, vytvorenie národných koordinačných systémov Eurojustu, vytvorenie jasných pravidiel pre, e, pre podávanie si informácií medzi členskými štátmi a Eurojustom, e, nadriadenie Eurojustu v prípade konfliktu jurisdikcií, a e, aktivity Eurojustu v tretich krajinách. A navyše, národné orgány, medzinárodné orgány môžu požiadať národné orgány, aby prijali také vyšetrovacie metódy, e, a, a ktoré budú adekvátne. Nové funkcie Eurojustu mu dajú možnosť dávať nezáväzné názory o možných konfliktoch jurisdikcií v oblasti vyšetrovania, na druhej strane je tu možnosť vyjadriť nezáväzné stanoviska, pokiaľ ide o poskytovanie pomoci alebo ťažkosti, ku ktorým dochádza pri aplikácii týchto rozhodnutí, vždy keď otázka sa nemohla e, vyriešiť vzájomnou dohodou medzi členským štátom a Eurojustom. No a toto je kontext, v ktorom pracujeme. Musíme si však položiť otázku, ako pôjdeme dopredu, aké možnosti nás v budúcnosti čakajú Ide tu o články 85 a 86. Článok 85 zdôrazňuje, že funkcia Eurojustu je podporovať a posilňovať koordináciu a spoluprácu medzi národnými orgánmi, ktoré musia vyšetrovať a prenasledovať vážnu zločinnosť v dvoch členských štátoch a pritom sa musia aplikovať e, spoločné kritéria. Článok 85 Ďalej hovorí, že kompetencie Eurojustu môžu zahrňať aj e, samotné započatie vyšetrovacieho konania, ako aj trestné konania. A to predovšetkým v oblasti tých priestupkov, ktoré e, poškodzujú za finančné záujmy únie. A po C máme tu intenzifikáciu súdnej spolupráce medzi inými napríklad prostredníctvom riešenia konfliktov v jurisdikcii a zúžením spolupráce medzinárodnými sieťami. E, článok 86 stanovuje základy pre európskeho daňového e, kontrolorstva. Treba bojovať aspoň v prvom okamihu proti všetkým pokusom poškodzovať finančné záujmy EÚ. Chcem pripomenúť, že celý tento proces, ktorý viedol k prijaťu článku 86, nevychádza z nuly. Už v minulosti komisia predložila zelenú knihu o súdnej ochrane finančných záujmov spoločenstva. Mohli by sme si položiť otázku, čo, nám, čo nové nám hovorí článok 86. Myslím si, že najdôležitejšie prvky, ktoré sú tam zdôraznené, sú tieto. Vy, e, snažiť sa, aby európske daňové kontrolovstvo kontrolorstvo konalo jednomyselne prostredníctvom existujúcich pravidiel za schválenia Európskeho parlamentu. Tieto e, predpisy e, budú stanovovať pracovné normy, procesuálne normy, e, jednotlivé právomoci jednotlivých aktérov, ako aj všetky normy, ktoré budú aplikovateľné na procesuálne postupy v členských štátoch. Tento článok takisto hovorí, že európske e, orgány v spolupráci s Europolom budú schopné odhaliť autorov a komplicov, komplicov týchto priestupkov a bude možné ich súdne prenasledovať, trestne prenasledovať. A po tretie, v jednotlivých členských štátoch sa takisto budú otvárať trestnoprávne konania voči takým autorom takýchto priestupkov. Európska rada môže tieto e, veci rozšíriť v prípade boja proti vážnej delikvencii. Napríklad Európska rada sa tam musí vyjadriť jednomyselne. Rád by som pripomenul, že tak e, štokholmský program, ako aj program súčasného tria predsedníctiev hovorí o európskej kontrole v súlade s článkom 86 zmluvy. Posledný, odsek, posledný paragraf odseku 3 e, štokholmského protokolu hovorí o aplikácii rozhodnutí, ktoré boli prijaté v roku 2009 a ktoré sa týkajú Eurojustu, ako aj zavádzania do praxe jednotlivých kompetencií posilniť pravidlá Eurojustu a alternatívne vytvoriť Európske kontrolórstvo a Európsku prokuratúru. Španielsko, Belgicko a Maďarsko ho takisto signalizujú, že chcú revidovať eventuálnu možnosť budúceho rozvoja článku 86. Máme tu jasný záujem členských štátov EÚ naďalej budovať úniu ako skutočného priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Španielsko je za isté, isté obdobie na rozmyslenie, kde by sme si dali vypracovať štúdie o tom, ako by mal európsky prokurátor vyzerať. Chceme podporovať debatu, aby sme našli také stanoviská, ktoré by mohli prispieť k vytvoreniu terénu na jeho vytvorenie. V Madride bolo zasadnutie expertov, kde sa analyzovali možnosti takéhoto prokurátora a 3. marca v Bruseli v sídle permanentného zastupiteľstva Španielska v EÚ sa konalo zasadnutie za účasti hlavného generálneho prokurátora Španielska, kde sme prezentovali hlavné závery ohľadne e, našej práce v tejto oblasti za posledné dva roky. Poprvýkrát e, zástupcovia členských štát mali možnosť vyjadriť svoje názory. Budeme v týchto aktivitách pokračovať v apríli, pretože španielské predsedníctvo považuje za veľmi vhodné, aby pracovný obed počas zasadnutia Rady ŽAJ sa venoval aj týmto otázkam. Vo svetle toho, čo som povedal, si myslím, že budúcnosť Eurojusto Európskeho prokurátora E, si zaslúžia obdobie na rozmyslenie a analýzy vzhľadom na dôležité rozhodnutia, ktoré treba prijať e, s cieľom konečného definitívneho riešenia. A preto je dôležité, aby sme tento proces vytvorili, aby sme ho podporovali a španielské predsedníctvo to chce robiť. My chceme venovať špeciálnu pozornosť tým otázkam, ako je napríklad inštitucionálny pôdorys e, tohto prokurátora, vzťahy s Eurojustom, s inými agentúrami, ako napríklad s OLAFom, a takisto je potrebné opätovne otvoriť debatu ohľadne vlastno, vlastných funkcií a fungovania, ako aj boj za ochranu finančných záujmov EÚ. Preto je dôležité, aby Európska únia mala širší E, dosah a aby mohla konať v širšom priestore. A v tomto e, procese sa musíme riadiť efektívnosťou, jednoduchosťou a priateľnosťou. Efektívnosť a jednoduchosť je dôležitá na to, aby sme mali e, tak, aby sme sa vyhli duplicite a aby sme adekvátne aplikovali a využívali E, pravidlá ktoré, e, a procedúry, ktoré existujú tak na národnej, ako aj komunitárnej úrovni. Je to dôležité najmä, keď hovoríme o inštitúcii, ktorá chce chrániť za finančné záujmy únie. Takisto by som chcel povedať, že vzhľadom na tento proces opatrnosti my si musíme uvedomiť, že, že aj štokholmský protokol to a program to očakáva. Potrebujeme bezpečnú Európu, ktorá by bránila občanov. A preto potrebujeme pokročiť dopredu aj v oblasti rozvoju spoločného e, priestoru spravodlivosti a vytvoriť aj prokuratúru, ktorá by bola dôležitým krokom vpred. Ďakujem za to, že ste prišli do nášho výboru a že ste otvorili debatu o takej dôležitej téme, ako aj o pokrokoch, e, ktoré Lisabonská zmluva pre priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti Lisabonská zmluva prináša, samozrejme vychádzajú zo skúsenosti, e, ktorú až doteraz Eurojust získal, e, ktorý má teraz nového predsedu, ktorého my tu vítame. My mu blahoželáme k menovaniu a hneď mu dáme slovo, aby aby pokračoval v diskusii pán Williams. Nech sa páči. Nech sa páči. Aj keď hovoríte španielsky, môžete eh, hovoriť aj anglicky. No už ďakujem za slovo. No nechcel by som vás túto trápiť mojou španielčinou, tak sa radšej budem držať angličtiny. Veľmi pekne ďakujem za túto pozvánku aj za možnosť sa vám prihovoriť. Eh, pán Kampa Moreno už povedal E, mnohé z vecí, ktoré som vám pravdu povedať tiež chcel povedať, takže ja by som teraz chcel sa venovať tým, trom veľkým témam, ktorých si myslím, že sú relevantné po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti. Čiže chcel by som sa pozrieť na novú, novú, novú prácu, ktorú máme v rámci novej um, judikatúry, ktorú Eurojustu, Takisto by som sa chcela trošku detálne venovať implementácii nového rozhodnutia Eurojustu, ktoré bolo publikované v júni minulého roku. A takisto by som chcel jasne uviesť otázku európskeho prokurátora. Ešte predtým by som ale chcel uvieť dve pôvodné poveci. Jedna vec je, že by som chcel vyjadriť ďaku za uznanie e, funkcie Eurojustu po Lisabonskej zmluve, pretože v rámci spolurozhodovania budete veľmi, dôležit, budete veľmi dôležitým e, orgánom pre Eurojust, ktorý bude zabezpečovať Eurojustu praktické prostriedky alebo praktické možnosti a bude, to predstavuje vlastne riešenie praktických problémov medzi um, medzinárodnou súdnou spoluprácou, takže v tejto oblasti určite budeme veľmi úzko spolupracovať. Tak aby to bolo teda vo vašich rozhodnutiach. Druhý aspekt, tým e, aspektom je otázka e, vyhodnotenia, ktorú teda podľa novej zmluvy bude robiť Európsky parlament E, teda Európsky parlament bude vlastne hodnotiť aj Eurojust, aj iné orgány, ktoré sú v oblasti trestného práva. A myslím, že vy ste už aj začali svoju prácu, konkrétne myslím na administratívneho riaditeľa, myslím, že výbor Líbe už sa s ním spojil z hľadiska udelovania absolutória pre rozpočet Eurojustu a takisto aj v oblasti toho, ako zodpoveda za svoju výkon a za svoju činnosť samotný Eurojust a aj z hľadiska rozpočtu. A takto sme veľmi spokojní s tým, že zástupca výboru LIBE bude sa zúčastňovať aj stretnutia, ktoré bude v apríli tohto roku, konkrétne 20. apríla a týka sa to implementácie rozhodnutia Eurojustu, osobitne v oblasti externých vzťahov s ostatnými partnermi v tejto oblasti vrátane našej spoločnej súdnej siete. Takže toto boli pomerne veľmi dlhý, to bol môj dlhý úvod, číslo 1 a teraz číslo 2 a to mi um, vlastne teraz máme nové podmienky. Ja som nový, teda nie z hľadiska toho mojich e, rokov v práci, ale z hľadiska výkonu funkcie riaditeľa Eurojustu som vo funkcii len dva týždne a toto môžem povedať, e, že v tých veciach, ktoré vám chcem povedať, Niektoré veci možno budú nové, niektoré možno budú pravdivé, ale môžem vás uistiť o tom, že nebudete garantovať, môžete vás uistiť o tom, že vám nebudete počuť veci, ktoré sú nové aj pravdivé zároveň. Čiže čo sa týka Eurojustu, existuje tu nová architektúra a aby som vás uviedol do, do toho, ako to vyzerá. Um, v prípade jednotlivých e, prípadov. E, dostanete správu o roku 2009 a v tejto správe uvidíte, že došlo k, že dochádza k stále, zvy, sa zvyšuje počet prípadov, na ktoré sa členské, s ktorými sa členské štáty odvracajú na Eurojust v oblasti žiadosti spoluprácu alebo koordináciu. V roku 2009 sme mali takmer 1400 um, ehm, žiadosti o spoluprácu alebo prípadov pre spoluprácu cezhraničnú. Z toho 15, to predstavuje 15-percentné navýšenie údajov v porovnaní s rokom 2008. A myslím, že keď sa pozrieme na dlhodobejšiu perspektívu, Eurojust eh, vlastne vznikol v roku 2002 a počas tohto obdobia od roku 2002 do roku 2009 eh, došlo k sedemnásobnému zvýšeniu počtu prípadov, ktoré nám teda boli odovzdané. Medzi, takýmito, medzi týmito prípadmi, tých 1400 zhruba v minulom roku, bolo asi 130, ktoré sa tí týkalo koordinačných stretnutí. V podstate to je aj e, vlastne čerešnička na torte tej našej práce, pretože koordinačné, na koordinačnom rokovaní máte e, prokurátora aj vyšetrovateľov z členských štátov, ktorí prídu do Justu, aby vyriešili nejaký konkrétny problém alebo naplánovaný si určitú kampaň alebo postup vo vzťahu k určitej organizovanej e, zločineckej skupine a podobne, aby sa zabezpečilo, že budú k dispozícii e, európske zatýkače, keď budú, je potrebné zatýkať ľudí zároveň v rôznych členských štátoch, aby sa zabezpečilo presne, kedy sa zmrazia bankové účty a podobné veci. aby sa teda veci uskutočnili koordinovaným spôsobom, aby to bolo všetko čo najefektívnejšie. Čiže mal by som spomenúť e, okrem tejto všeobecnej perspektívy, že sme zaviedli aj nový systém klasifikácie našich prípadov. To znamená, že e, chceli, Samozrejme, že nám záleží na prioritách, ktoré ustanovila Rada a takisto aj na tom, že existuje potreba um, identifikovať prekážky v e, súdnej spolupráci a vlastne preto aj vznikol vlastne Eurojust. A keď vezmeme do úvahy priority Rady, tak to sú práve tie oblasti trestnej činnosti, e, ktorá, o ktorú nám ide najviac a právo to sme, to, to sme použili pre tú našu klasifikáciu prípadov. Čiže čo sa týka prekážok, skúmali sme to aj z hľadiska zmien, k ktorým došlo v legislatívnej oblasti a do určitej miery tie veci, ktoré sme objavili či zistili z hľadiska prekážok kladených eh, justičnej spolupráci, možno, že nie sú také prekvapujúce pretože, môžeme to takto nazvať, sú dva hlavné, e, hlavné skupiny prekážok v tejto spolupráci. Prvá časť a prvá skupina je veľmi praktická vec, to je nedostatok zdrojov e, a to, že zločinci sú schopní vždy využiť výhody v svoj prospech, ako napríklad e, slobodu pohybu a podobne. Alebo takisto aj zločinci majú tie výhody, ktoré majú aj občania, ktorí dodržujú zákony. Uvedol by som ako príklad e, toho, tej možnosti um, pohybu a nedostatku zdrojov. Povedzme, že napríklad máte situáciu, kde v angličtine by sme povedali nejakú situáciu kotla, kde skupina zločincov sa stretne a teraz um, sa konkrétne zacielia na niekoho, kto má neviem, úspory alebo investície a podobne a začnú ich presviečať, aby im dali peniaze pre i nejaké bezcenné cenné papiere a podobne. E, čiže čo títo e, vysoko sofistikovaní zločinci robia, je, že sú kde sa usiedlení v jednom členskom štáte a hľadajú si svoje obete v inom členskom štáte. V prípade, o ktorom práve teraz hovorím, alebo ktorý myslím, išlo o anglických e, zločincov, ktorí veľmi rozumne šli do inej do Sevily, kde si vytvorili, kde založili svoju tú, tú, tú kotolňu, pričom nech, nehľadali obete vonkoncom v Španielsku, ale naopak v Spojenom kráľovstve. E, samozrejme, že keď sa začalo vyšetrovanie, tak boli veľké ťažkosti, pretože máte dočinenia so zločincami, ktoré sú, e, majú sídlo v jednom členskom štáte a obete sú v inom členskom štáte. A aj na báze obmedzených zdrojov, ktoré sú k dispozícii všetkým orgánom trestným činným trestnom konaní, e, bolo nevyhnutné obrátiť sa na Eurojust a vyriešiť také praktické ťažkosti, ktoré existujú v tom, aby mohlo vôbec e, e, nastať správne vyšetrovanie. Takže čo sa týka právnych prekážok a ťažkostí, nebudem hovoriť veľmi detailne sú uvedené aj v našej výročnej správe, ktorá vám bude čoskoro k dispozícii. Niektoré veci sú čisto odborného charakteru, týkajú sa otázky prenania špinavých peňazí, napríklad niekdy, v niektorých členských štátoch eh, je to tak, že že vlastne sú, alebo dôkazy sú v jednom členskom štáte, alebo respektíve jednotlivé členské štáty majú rôzne režimy, akým spôsobom sa riešia otázky pre špinavých peňazí, takže tomto súvislo s určitými ťažkosťami, ale to teraz nebudem riešiť, alebo sa k tomu nebudem detálne vrácať. Úlohou Eurojustu v tomto prípade je, že problémy, ku ktorým dochádza, hlavne hlavne riešiť každodenné problémy v cezhraničnej spolupráci. Um, potom by som prešiel k druhému bodu a ten sa týka implementácie rozhodnutia o Euro, Eurojustu, ktoré bude sa riešiť v apríli tohto roku, na čo sme pozvali aj zástupcov vášho výboru LIBE. Celá e, vec v tomto rozhodnutí o Eurojustu je, aby Eurojust bol efektívnejším a e, prevádzky schopnejším alebo akčnejším Takže v, tomto, tej, v tomto, tejto novej architektúre uvidíte, že sme založili tzv. koordinačné centrum na zavolanie. To znamená, že tak prokurátor ako aj vyšetrovateľ v hoci ktorom členskom štáte z EU bude môcť e, sa obrátiť na Eurojust, e, na toto kontaktný bod a bude, musíme zabezpečiť, aby sme boli v dispozícii naše služby 24 hodín denne. 7 dní v týždni. Takže takisto musíme zabezpečiť ale aj národné koordinačné stredisko, ktoré bude existovať v každom členskom štáte, tak aby bola koordinácia zabezpečená aj v rámci členského štátu vnútri a potom aby táto koordinačné centrum potom koordinovalo s nami v Eurojuste. Možno, že čo je najvýznamnejšie, to už uviedol aj pán Kampa Morena, je právomoc Eurojustu on ich veľmi jasne vymenoval, ale keď kvôli obmedzenému času nebudem to opakovať. Možno by som ale mohol uviesť e, v oblasti alebo v súvislosti s otázkou e, vstupu Lisabonskej zmluvy do platnosti. A to, čo je v novom rozhodnutí Eurojustu, je povinnosť členských štátov vymieňať si informácie z Eurojustom. Takže budeme mať takú situáciu, kde bez vždy, keď je nejaká cezranič, keď nejaký cezhraničný prípad, kedy jedna, jeden členský štát niečo chce od iného členského štátu pre rámci justičnej spolupráce, že bude musieť byť existovať oznámenie o tomto prípade aj pre Eurojust. Bude to aj tak, že nám bude musieť byť oznámené keď dojde akémukoľvek možnému konfliktu e, judikatúr medzi členskými štátmi. A potom ďalšia vec, čo podľa mňa je dôležitá, je z, na stále väčšie využívanie spoločných vyšetrovacích tímov. Toto bude určite aj v budúcnosti veľmi praktickým základom na základe ktorého budú fungovať policajné a orgány činné v trestnom konaní v cezhraničných e, prípadoch. Myslím si, že teraz e, sa vlastne e, že stáva aj takým centrom znalostí a excelentnosti aj z hľadiska tých spoločných vyšetrovacích tímov. Tieto spoločné vyšetrovacie týmy vlastne budú mať výhodu toho, že nebudú musieť e, prejsť celým tým komplikovaným procesom žiadania o spoluprácu a podobne cezhranične a tak ďalej. To už bude hotový tým, ktorý preskočí všetky tieto prekážky v rámci cezhraničnej spolupráce. Keď budete mať takýto spoločný vyšetrovací tím, oni sa budú môcť e, stretnúť aj na Eurojuste, bude na to existovať aj sekretariát a Takisto sme aj, máme zaručené aj financovanie od komisie, tak aby sme boli schopní e, spravovať tieto spoločné vyšetrovacie týmy. Jeden príklad, čo ma teraz práve napadol, je je nejaká operácia medzi dvoma členskými štátmi, ktorá je zameraná na také prípady, kde deti sú napríklad vykoristované organizovanými zločinskými skupinami, množstvom rôznych spôsobov. E, preukázalo sa, že keď sme chceli získať e, dôkazy proti tomuto organizovanej skupine detí, keď sme sa ich pýtali, alebo keď boli počúvané, e, museli byť doprevádzané vhodnou osobou a väčšinou táto vhodná osoba v tomto konkrétnom prípade e, bol e, príbuzný, blízky príbuzný toho dieťaťa, ktorý veľmi pravdepodobne bol takisto aj vykoristovateľom toho dieťaťa. Vďaka e, financiám, ktoré boli k dispozícii práve týmto vyšetrovacím tímom, bolo možné e, získať aj iných, iné dospelé osoby, a keď, e, aby sprevádzali deti na vyšetrovanie alebo na vypočúvanie a to výrazne z, e, zjednodušilo získavanie dôkazných materiálov práve kvôli tým, týmto požiadavkám v členských štátoch, že to bolo upravené a že sa tieto iné dospelé osoby mohli zúčastniť práve vypočúvania dieťaťa. Možno by som ešte napokon mohol uviesť alebo spomenúť k otázke implementácie niečo, čo eh, ho sa zúčastní aj výbor LIBE, čo skoro eh, budeme eh, riešiť otázku externých vzťahov. Momentálne to je tiež v rámci rozhodnutia Eurojuste, kde budeme môcť vysielať určité styčn, styčných sudcov do krajín mimo EÚ, pretože naozaj zločinecká činnosť je globálna a keď sa pozrieme na dlhodobé, e, dlhodobé výhľady, e, keď chceme bojovať proti zločinu v Európskej únii, budeme musieť e, spolupracovať globálne a budeme musieť asi vysielať našich vyšetrovateľov a prokurátorov aj mimo Európsku úniu. Rečník je prerušený predsedom. No, prepačte, hovorím už pridlho, prepačte. Yes. Predseda, nuž, eh, predseda vyzýva rečníka, aby už e, skončil. Nuž, eh, ja ešte len by chcel povedať niečo k funkcii európskeho prokurátora. E, chcel by som povedať, že Eurojust chce prispieť diskusii o európskom e, verejnom e, prokurátorovi. Máme aj k tomu task force, teda odbornú skupinu, ktorá skúma tento projekt. Mali sme aj rokovania, na ktoré je aj srdečne pozvaný výbor LIBE. Teraz budeme mať 28. apríla rokovanie ktorú organizuje Eurojust a dúfame, mm, že sa nám podarí prispieť e, s, na, hlavne našimi odbornými skúsenostiami, ktoré máme, e, že pomôžeme boju proti um, podvodom a trestnej činnosti na, e, v Európskej únii. A prepáčte, ak som hovoril predloho predseda. Ďakujem pekne, pán Williamson. Williams. Takže všetkým členom výboru LIBE môžem oznámiť, že na plánovaná návšteva Eurojustu v Hágu bola mm, určená na 15. apríla podľa rozhodnutia koordinátorov. Takže my dúfam, že do Eurojustu prídeme, e, dokonca aj do Europolu, to bude ten istý deň v Hágu Takže si myslím, že teraz je čas pre diskusiu. Niektoré e, ruky som už videl. Pani Víve. Ďakujem, vážený pán predseda. Dovolte mi, aby som najskôr poďakovala obidvom hosťom za prezentácie. A teraz budem už hovoriť po anglicky, takže... Uh, Ďakujem veľmi pekne, e, pán Campo Moreno. Myslím, že vaša prezentácia eh, bola mimoriadne užitočná pre nás a som si istá, že každý člen tohto výboru naozaj sa poteší, keď ju obdrží eh, vo, do svojej schránky. Dovolte mi nezdieľať istú mieru optimizmu, ktorú ste vyprezentovali vo svojom materiáli. Nemyslím si, že rada vo svojej jednomyselnosti bude až tak otvorená, aby E, sa posunula smerom k európskemu verejnému prokurátorovi v e, blízkej budúcnosti. Aj napriek tomu, že ja by som bola za takéto niečo, lebo na jednej strane je smiešne stále sa sťažovať, že kriminálnici sa okamžite zorganizujú, že nemajú, netrpia nejakými byrokratickými štruktúrami, zatiaľ čo naša reakcia vždy prichádza neskoro a je ťažkopádna. Zároveň mi dovolte pogratulovať pánovi Williamsovi k jeho vymenovaniu a Dovolte mi popriať mu veľa úspechov v jeho činnosti. Naozaj veľmi som podporoval Eurojust a naďalej aj tak budem robiť. A to nielen preto, že som bola spravodajkyňou vo veci zmien, ktoré mali spraviť z Eurojust ľahšiu štruktúru a operatívnejšiu. Ešte stále mám eh, svoje pripomienky, ktoré sa týkajú toho, ako rada pristúpila k rámcovému rozhodnutiu Navštívila som Eurojust a e, nie len čisto z dôvodu návštevy, ale e, z dôvodu viacerých e, kontaktov, ktoré som ja si vytvorila a som naozaj presvedčená, že toto je agentúra, ktoré by sme mali dôverovať a ktorá dokázala, že si zasluhuje dôveru doposiaľ počas svojej existencie a preto nie som až tak spokojná, keď vidím, že samozrejme na rade si štáty konkurujú navzájom a chcú si ponechať svoje právomoci, ktoré majú v rámci svojich krajín. A mám teraz niekoľko stručných konkrétnych otázok. Vy ste spomínali, pán Williams, nedostatok zdrojov na národnej úrovni. Teraz moja otázka smerom na vás je, a čo nedostatok zdrojov pre Eurojust ako taký? Pretože my si, e, hovorí sa o 50% navýšení prípadov e, v budúcnosti Čiže tu vzniká otázka, ktorá sa týka zdrojov. Na druhej strane, keď hovoríte o iných ťažkostiach a problémoch, ako napríklad právneho charakteru, aj napriek tomu, že hovoríte, e, že sú aj výsostne technické, výrazne technické, musia byť e, riešené legislatívne. A preto sa domnievam, že harmonizácia v právnych záležitostiach e, by bola oveľa lepšia pokiaľ ide o spoločné e, vyšetrovacie týmy, ja som naozaj veľkou zastankyňou takýchto týmov a neostáva mi nič iné, len e, stiažovať sa, keď ten, toto plénum e, hlasovalo za vás, aby vám dalo plné právomoci pre takéto spoločné vyšetrovacie týmy, tak rada rozhodla nakoniec, že najskôr musíte konzultovať to s členskými štátmi pred teda zriadením no, takýchto vyšetrovacích tímov. Myslím, že by sme mali naozaj výrazne privítať takúto myšlienku mať styčných e, prokurátorov z Eurojustu aj v iných e, krajinách, pretože, ako som už povedala, doposiaľ agentúra preukázala, e, že si zasluhuje dôveryhodnosť a takisto veľmi rigorózne sa správala podľa štandardov, ktoré sú etablované v rámci únii, nielen pokiaľ ide o ochranu údajov, ale aj pokiaľ ide o procedurálne práva. Takže ďakujem veľmi pekne a veľa šťastia. Ďakujem, pani Weber. Som si istý, že všetci zdieľate obavy predsedu, pokiaľ ide o naše časové obmedzenia. Do 12.30 máme nastavené dnešné rané zasadnutie, o tretie máme pokračovať, ale som si istý, že tlmočníci nám láskavo ponúknú ešte 10 e, minút navyše. Je taká tá klauzula o tolerantnosti, takže poprosím vás, buďte troška struční, pán Vieras. Mikrofón, rečník nemá zapnutý mikrofón. Chcem povedať, že sa podriadujem európskym metódám a lehotám. Gratulujem pánovi štátnemu tajomníkovi a ďakujem mu za vystúpenie článok 86 Lisabonskej zmluvy. Tam ste nám povedali, že vytvorenie e, prokurátory musí splniť tri e, vlast jednotnosti, jednomyseľnosť, schválenie Európskeho parlamentu a keď nedôjde e, k jednomyseľnosti, tak tam bude posledná spolupráca. Povedzte mi, ako bude fungovať alebo ako bude vyzerať posledná spolupráca bez jednomyseľnosti. Pán Williams, gratulujem vám k vášmu zvoleniu. Keď, keď tu bol pán López Mota, tak nás my sme boli skutočne pohoršení tým, že keď nám povedal, že nemal vlastné zdroje informácií a 80% informácií pochádzala z mass médií. To je dráma. Nebudem teraz hovoriť o výmene registrov, trestných registrov, to je veľmi dôležitá vec na prevenciu zločinu a potretie mm, nie menšia a nie mierová otázka. Hovorili ste o spoločnom vyšetrovaní a španielské predsedníctvo opatrnejšie hovorí o spoločných tímoch pri spolupráci. Po, urobte mi prosím vás inter, interpretáciu týchto dvoch termínov. Ďakujem, pán Hauri. Chcel by som začať moje vystúpenie vyjadrením solidarity so francúzskou políciou za vraždu francúzského policajta teroristom z ETA. Dve otázky pre dvoch návštevníkov. Kde je ten balíček, páno Kampo? Kde je ten balíček procesuálnych nástrojov zjednotenia európskeho trestného procesuálneho systému? pretože okrem prekladu, to je jeden z prvkov, máme tu ešte veľmi veľa smerníc a noriem, ktoré sa týkajú spolupráce medzi forenznými inštitútmi, sudcami a tak ďalej. Kde je v tomto projekte akčný program zo Štokholmu? Kde teda ho situuje španielské predsedníctvo, zjednotenie postupu e, procesuálnych a trestných garancií? Pretože keď hovoríme o prokuratúre, výborne, avšak Mnohí vieme, že mm, a boja, bojíme sa, že to budú len rozhovory v rade. Ja e, zdieľam ten názor, že bohužiaľ v tejto téme sme príliš ďaleko a bolo by dobre, keby španielské predsedníctvo túto tému nastolilo a keby takisto aj rade niečo o tom povedala. A preto sa chcem spýtať, kde sú tie nástroje balíčka spolupráce v trestnej, spolu, v trestnej oblasti? A ešte jedna konkrétna otázka. Myslíte si, že národné zastúpenia v Eurojuste sú stabilné, efektívne, dostatočné, teda spôsob, akým štáty spolupracujú? Pretože my máme takýto pocit, pán Diaz de Meraja tiež, že pán Mota nám dal tú predstavu, že spol, národná spolupráca nestačí, že E, inštitucionálna prítomnosť v Eurojuste nie je adekvátna, že tu nie je seriózne zastúpenie, rigorózne a efektívne. Ďakujem. Ďakujem. A aby teda naši kolegovia vedeli, e, chcem vám pripomenúť, že o 9. ráno sme e, presvedčivo odsúdili teroristický atentát kriminálnej organizácie ETA, ktorý stal život jedného francúzského policajta. My sme vyjadrili e, solidaritu s protiteroristickým bojom v celej Európe a takisto solidaritu s obeťou a jej rodinou. Pani Bruselino. Ma intanto grazie delle vostre relazioni così... Ďakujem za vaše informácie, ktoré boli veľmi jasné a veľmi presné. A gratulujem vám, pán Williams, k menovaniu. Chcel by som sa zmieniť ešte e, niečo o vlastnej skúsenosti. Som zo Sicílie a žila som a zažívam problematické situácie. Chcela by som zdôrazniť dva problémy, ktoré súvisia mafióznou kriminalitou. Viete, že to je iný zločin ako bežný organizovaný zločin, že mafie majú špecifické vlastnosti. Hovorili ste o ochrane obetí. A čo, o, čo takto ochrana svetkov? nie len ich života, ale aj kvality ich života, pretože veľmi často musia opustiť E, svoje bydliská, musia žiť e, vo veľmi zložitých situáciách. Ďalší aspekt je embargo. E, embargo na túto mafióznu delikvenciu, to je niečo, čo už existuje v Taliansku. Je, do, je tu konfiškácia, konfiškácia, bolo by dôležité, keby to existovalo v celej Európe, lebo mafia nepozná hranice a preto majetky, investície mafiánov veľmi často sú v iných krajinách. V Taliansku máme normu, ktorá umožňuje, že tieto skonfiškované majetky sa aplikujú na sociálne ciele. Je to dôležité a zároveň je to veľmi dôležité posolstvo a upozornenie obyvateľstva pred kriminalitou. A to tiež in, má vplyv na e, svetkov. Áno, iba veľmi stručne. Pán Williams aj pán Moreno. Ja mám len takéto otázky. Nedávno sme boli v Kalábrii. aby sme študovali sociálnu ochranu pracovníkov z cudziny v tejto oblasti. Potom sme išli do Ríma a tam sme sa stretli s národným prokurátorom boja proti mafii a jeho spolupracovníkom. Mm, padli tam rozličné úvahy, rozličné otázky aj ohľadne organizovanej delikvencie a zločinu ako aj o spôsoboch boja proti nej. Je tu potreba embarga a konfiškácie majetkov. To, my máme iné postupy v našich krajinách, ale sú tu isté problémy medzi štátom, ktorý schvaľuje embargo a štátom, ktorý ho musí vykonať. Rovnako aj pokiaľ ide o aplikáciu tohto E, postupu platia rovnaké e, pravidlá. Ďalšia otázka a síce prokurátor proti, boja proti mafie hovorí, že v mnohých štátoch ešte aj dnes odmietajú priznať existenciu mafie alebo organizovaného zločinu, ako keby to bola čiste len e, vec niekoho iného. Ja naozaj neviem, či keď sa zmienime o článku 86, ktorý nebude ľahké aplikovať, či sa vytvorí e, táto prokuratúra a či môžu vzniknúť podmienky na to, že aby Eurojust mohol fungovať. Minulý rok sme mali 1400 prípadov, ale občania stále veria, že Eurojust s týmto e, európskym zatýkačom by nemal ísť už ďalej, ako je európsky zatýkač. A myslím si, že spolu s predsedníctvom z radou aj s komisiou by sme mohli v tejto otázke pokročiť. Um, Mr., Mr. Ďakujem pekne. Pán Kampos hovoril o minimálnych štandardoch e, pre prečiny a e, sankcie. Čo presne mal na mysli? Obmedzuje to na tie priestupky, ktoré sú vykonávané cezhranične? Čiže mali by ste vlastne dve vedľa seba existujúce definície prečinov, či sú spáchané už v členských štátoch alebo cezhranične, alebo hovorí o harmonizácii všetkých trestných činov po celej Európe. Samozrejme, na tomto by strácali tie tri veľmi charakteristické systémy právne v rámci Spojeného kráľovstva. Rozširuje to aj na procedurálne právo, ktoré by ohrozovalo veľský a anglický systém. Neviem, čo tým presne mal na mysli. A teraz dáme priestor na reakciu. Navrhujem, aby sme teraz zmenili poradie. Najskôr si vypočujeme pána Williamsa a potom pána štátneho tajomníka. Pán Williams, ďakujem veľmi pekne. Rozmýšľam, či by som tak mohol troška skákať, pokiaľ ide o tie reakcie. Najskôr teda budem riešiť otázku pána Harigiho, pokiaľ ide o zastúpenie v rámci Eurojustu Myslím, že je dôležité v tomto kontexte pripomenúť si, že nové rozhodnutie o Eurojuste si vyžaduje od členských štátov, aby mali nielen e, národného člena e, v rámci týchto štruktúr, ale aby mali aj zástupcov a asistentov. A my dúfame, že toto povedie k adekvátnemu pokrytiu, pokiaľ ide o našu operatívnu, operačnú záťaž. Pokiaľ ide teraz o to, čo spomínala pani Weberová, tak je jasné, že tie rozpočtové obavy sú naďalej podstatné. Je tu potreba podľa mňa, ktorá bola už priznaná, ktorá bola identifikovaná, ktorá sa netýka len e, bezprostredných hraníc Európskej únie a ide o zriadenie magistrátov takých styčných. Pokiaľ ide o to, čo hovoril pán Diaz Amara, hovoril o zdrojoch informácií v rámci Eurojustu. Možno jedna všeobecná pripomienka, takisto sa budem týkať aj, budem hovoriť teda aj o otázke prístupu k registrom. Pokiaľ ide o ten už je vymedzený problém prístupu k registrom, to je požiadavka, ktorá vyplýva z nového rozhodnutia Eurojuste, aby národní členovia a ich asistenti v rámci Eurojustu e, mali prístup, umožnený prístup k takýmto registrom e, rozsudkov a podobnému typu registrov. E, všeobecná pripomienka k záležitosti zdrojov. Myslím, že je dôležité pripomenúť si, že Eurojust využíva, a to teda v úzkej spolupráci s Europolom, je teda zdroje Europolu e, informačné. A to je e, agentúra vo veľkej miere, ktorá sa zaoberá spracovaním spravodajských informácií na úrovni Európskej únie a z dôvodu e, našich, našich styčných ploch alebo spoločnej spolupráce aj v rámci Hágu a aj vďaka úzkému vzťahu, ktorý máme s Europolom, tak táto funkcia zbierania spravodajských informácií, hlavne pokiaľ ide teda o tie surové informačné údaje, k ním máme zabezpečený prístup práve cez Europol. Tretia vec, ktorú spomenul pán Diaz Mara, e, tá sa týkala rozdielu medzi spoločnými vyšetrovacími týmami a spoločnými, spoločnými týmami pre spoluprácu pokiaľ ide o toto, tak tu musím pripustiť, že to ma e, mierne prekvapilo, nebol som si vedomý toho, že v Španielsku existuje takýto rozdiel. Pokiaľ ide o samotný Eurojust, tak e, my sme publikovali manuál, ktorý rieši spoločné vyšetrovacie týmy a my považujeme takýto tým spoločný vyšetrovací ako niečo, čo plní úlohu uľahčovania spolupráce a zároveň aj koordinuje aktivity medzi národnými úradmi pokiaľ ide o to, čo vravila pani Morselino a pani Jakolino, e, sme si vedomi e, dôležitosti e, získavania a konfiškácie aktív. A myslím si, že počas španielského predsedníctva Eurojust organizuje seminár, ktorý rieši presne tieto ťažkosti, ktoré sa týkajú konfiškácie a doprania špinavých peňazí a takýto seminár sa uskutoční na začiatku mája tohto roku. Myslím, že to, čo vravel pán Brons, to smerovalo viac smerom k pánovi Campovi Morenovi a preto sa obratím na neho. Áno, pán Campo. Ďakujem vám všetkým za otázky, ktoré ste tak presne sformulovali. A chcel by som sa pridať k podpore obetí a k odsúdeniu teroristického atentátu, ku ktorému došlo včera. Aby sme terorizmus jednoducho vykorenili z našich končín. Odznelo veľa otázok, ktoré mi boli adresované. E, nechcel by som ani jednu nechať nezodpovedanú a preto sa pokúsim ísť v poradí, i keď by možno bolo logickejšie nejakých možno spracovať. Samozrejme, že môžete rátať e, s vystúpením, ktoré budete mať vo svojich zložkách. E, ja tieto odporúčania, ktoré mi tu boli a blahoželania vítam, pretože si myslím, že máme príslušné právne nástroje na to, aby sme mohli robiť to, čo chceme. A my chceme silnú Európu, ktorá by sa starala o obete. A preto musíme mať príslušné nástroje, ale už ich máme. Máme e, zmluvu, ktorá ich stanovuje a pokúsili sme sa e, už počas španielského predsedníctva v tomto pol roku e, týmito otázkami zaoberať. Povedal by som, že sa vychádza z potreby, ale takisto aj z nástroja, ktorý je obsiahnutý v článku 86 a ešte aj niečo navyše. Je isté, že to je mechanizmus, ktorý, ako som vám povedal, je vytvorený, je tam tá potreba ošetrená a tam pán López de Mera sa vytvára dvojitý mechanizmus, ale takisto je v odseku 2 a v odseku 3 ošetrená táto téma. Tam sa hovorí, čo sa stane, keď neexistuje jednomyselnosť. Ale trvám na tom, že tu nejde ani tak o definitívne dopracovanie tohto modelu dnes, v dnešných časoch, ale že táto myšlienka, že zajtra sa, zajtrajšok vlastne treba začať robiť už dnes. A preto musíme spomínať niektoré z tých otázok, o ktorých sme tu hovorili. Lebo ak nezačneme kráčať pevnými krokmi dopredu a vytvárať mechanizmy, ktoré by umožnili vykoreniť vo všeobecnosti, samozrejme, že mluva má istú postupnosť, ale prokuratúra sa zrodí, vytvorí aby bránila finančné záujmy únie. Výborné, ale samotná zmluva nám hovorí, odkiaľ pokiaľ môže ísť. To znamená, že kritika Eurojustu a Olafu nie, absolútne nie e, hovorí tu o potrebe artikulovať mocnejšie mechanizmy, identifikovať ich tak, aby umožnili vykorediť niečo, čo je už realitou v kriminalite. Ak druhá polovica 20. storočia bolo zlatým obdobím organizovaného zločinu, môže to byť prehistória, keď sa pozrieme na moderné fenomény delikvencie, ktorým musíme čeliť dnes. A nečelíme im ako individuálne, osoby, ale ako občania, ako Európa. Preto Európa musí mať mechanizmy, ktoré umožňa načrtnúť poli- politiky v oblasti kriminality, ktoré by vykorenili v koordinácii s členskými štátmi, s medzinárodným širším prostredím, represiu, trest a teda by došlo k vykoreneniu týchto e, kriminálnych praktík, ktoré oslabujú tradičné hranice. A na to potrebujeme Európsku prokuratúru my veľmi dobre vieme, že to je beh na dlhé trate, ale nemôžeme to nechať na zajtra. Lebo teraz sme v prvej minúte celého procesu a tú cestu musíme prebehnúť čo najrýchlejšie. Nemôžeme zabudnúť na tieto tri priority. Musíme. Všetky kroky, ktoré budeme robiť, musia by sa riadiť efektívnosťou, kvalitou a kritériou a kritériom adekvátnosti. Teraz v tejto ekonomickej kríze e, si nemôžeme dovoliť e, veľké, veľký rozmach, ale napriek tomu potrebujeme byť silnejší, potrebujeme mať nástroje, ktoré by nám umožnili garantovať tento pokoj, ktorý občania musia mať. Teda tento priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ktorého sa dožadujú občania. pán Chauri. Áno, ideme dopredu aj v procesuálnych e, garanciách a dúfam, že to pôjde aj rýchlejšie. Máme cestovnú e, mapu, ktorá je perfektne načrtnutá, ale musíme dávať pevné kroky a nemôžeme jednoducho sa strácať v debatách, musíme konať. Musíme hovoriť, ale aj konať. A dnes ráno to, o čom sa tu hovorilo, je presne to, ten prvý krok. To je ten najdôležitejší prvý krok, preklady tlmočenie počas súdnych procesov. Ale e, kým to dokončíme, už začneme druhý a potom tretí a postupne takto všetky kroky, ktoré umožnia vytvoriť e, procesuálne garancie. A budeme môcť hovoriť o týchto garanciách, lebo hovoríme, že Európa stojí na garanciách a solidarite a dnes musíme takisto konať nie len vo vzťahu k tomuto, ale musíme dať aj krok do, a skok do národných prostredí, lebo len takto môže Únia konať. To je to hlavné jadro konania Európskej únie, ale musí sa zaoberať aj obeťami, lebo takisto treba brániť obete, treba brániť aj obvinených, ktorí tiež môžu byť istým spôsobom obete Takže my musíme garantovať aj tieto aspekty. Teraz máme príležitosť tu v parlamente urobiť obrovský krok v konsolidácii e, tohto prvého kroku, lebo po ňom príde druhý a po ňom príde tretí, pretože cestovná mapa je už načrtnutá. Nezáleží na tom, že o čom budeme hovoriť. Dôležité je, že tu máme jasnú potrebu a že sa okolo nej dokážeme spojiť. Nová solidarita je potrebou a my máme schopnosť vytvoriť si mocné nástroje. E, v čase, ktorý máme, keď sme sa zaviazali, že chce, a keď chceme Európu, tak musíme e, hovoriť jedným hlasom. Nemôžeme sa hádať, diskutovať, ale musíme E, prepájať e, tie mechanizmy, ktoré sú akýmsi základom na bezpečnosti. E, tieto nástroje, áno, musíme pokračovať s nimi a v Španielsku je to tiež veľmi dôležitá téma. A Španielsko už urobilo pokroky v tejto oblasti, najmä v oblasti pašovania drog. Lebo my vieme, že na našom E, na naše pobrežie je zo všetkých strán na, e, ohrozované pašovaním drog. A preto my musíme jednoducho uzdroja tieto e, zločinné praktiky udusiť. A ako povedal pán riaditeľ Eurojustu, je dôležité disponovať aj vlastnými prvkami a budeme o tom hovoriť aj na workshope v máji, aby sme zabránili tak pôvod, ako aj cieľ a zločinnosti a, a aby sa vlastne kapitál nemenil na nečestný kapitál, aby neotravoval a neintoxikoval naše prostredie. V tomto zmysle sme vlastne e, celý tento mechanizmus ponímali. Dúfam, že takto môžeme ísť dopredu a že dosiahneme silnú Európu, bezpečnú Európu a ktorá v rámci tohto nového e, prostredia budeme schopní vytvárať aktívne politiky, ktoré vďaka nástrojom, ktoré vytvoríme, vykoreníme zločinnosť a budeme bezpečnejší. Ďakujem. Ďakujeme, pán e, štátny tajomník, ďakujeme aj tlmočníkom za čas navyše ktorí nám venovali a ďakujeme samozrejme všetkým prítomným. Pán Williams, ďakujeme vám e, a gratulujeme vám k vášmu postu a ďakujeme aj za víziu španielského predsedníctva, najmä pokiaľ ide o e, prokurátora, o prokuratúru európsku. Vrátime sa o tretej popoludní a budeme pokračovať v našej práci. Ďakujem.